Okay, good morning, everybody. Takže prajem dobré ráno a srdečne vítam všetky poslanca a poslanky, niektoré už prišli. V prvom rade vám e, chcem predložiť niekoľko zmien v programe. Takže najprv bod 7 v pôvodnom návrhu programu, e, to je dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Dánskym kráľovstvom a Európskym policajným úradom. To bude prvý bod priamo po oznámeniach predsedu. Potom bod 5 bude nasledovať, teda ochrana jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami únie a voľný pohyb takýchto údajov to bude teda okolo, okolo 9.20. E, e, Potom bude nasledovať bod 6, dohoda medzi EU a Norským kráľovstvom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie roku 2014 až 2020. To bude okolo 950 a potom sa vrátime k bodu 4, to je vzájomné uznávanie príkazov a zaisten- na zaistenie a konfiškáciu. To teda budeme preberať okolo 10. Ak nemáte takéto, teda výhrady k takémuto programu, považujem ho za takto e, schválený. Čo sa týka jazykového režimu, bohužiaľ E, tlmočenie do chorvačtiny, lotištiny a gelčiny dnes predpoludním nie je k dispozícii a dančina, chorvačina a gelčina nie sú k dispozícii popoludní. Potom e, schválenie e, odporúčaní koordinátorov, ustanovenie e, spravodajcov. Pán Eniel EPP bol e, stanovený za spravodajcu výročnej správy o situácii základných, e, pardon, základných práv za rok 2016. Pani post z SAD bola nominovaná ako spravodajkyňa z vlastnej iniciatívy e, základné práva a aspekty e, týchto práv pri integrácii Romov v EÚ, boj proti anticiganizmu. E, potom máme spravodajcov k stanoviskám. Pán Bony EPP bol dezignovaný ako spravodajca k stanovisku o návrhu smernice Európskeho parlamentu a rady o autorských právach na digitálnom jednotnom trhu. E, schvaluje výbor tieto odporúčania v zmysle pravidla 205. Zdá sa, že áno. Potom delegované a vykonávajúce predpisy 24. marca 2017 poslala komisárka Jorová list predsedom výborov Ekon, Libe a Pana E, následne po uznesení parlamentu e, zniesť výhradu voči delegovanému nariadeniu komisie z 24. novembra 2016, ktoré doplňa smernicu o štvrtom eh, teda doplňa eh, smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí. Komisia prijala v ten istý deň nový delegovaný právny predpis o revidovanom zozname vysokorizikových krajín. Tieto dokumenty ste dostali v, eh, vo vesniku Libe Dia minulý piatok. Delegovaný prístup, pri, delegovaný predpis odstranil zo zoznamu Guajanu od júla 2016 a zahrnul ňoho Etiópiu. Parlament má jeden mesiac čas na to, aby vznesol námietku. Libe a Ekon majú spoločné právomoci v tomto spise a uplatňuje sa pravidlo číslo 55. Interná lehota Libe pre ktoréhokoľvek člena výboru Libe, aby vznesol námietku formou písané, písomného návrhu uznesenia, bola stanovená na 6. apríl 2017 o 12.00. Ekon si stanovil podobnú lehotu. V prípade, že chcete vzniesť námietku, zašlite svoj odôvodnený návrh Eh, e-mailom predsedovi eh, sekretariatu LIBE ešte do tejto lehoty. Posledná vec, ešte musíme schváliť eh, zápisnice zo schôdzi z januára tohto roku, z novembra, júla, apríla a februára minulého roku. Ak nemáte výhrady, sú tieto zápisnice schválené. Teraz začneme prvým bodom na programe a to e, je teda návrh vykonávacieho e, rozhodnutia. Je to návrh Augustín Diaza de Meru. E, je to vykonávacie rozhodnutie rady, ktorým sa schváluje uzavretie dohody o operatívnej strategickej spolupráci medzi danským kráľovstvom a Európskym policajným úradom zo strany Europolu. Pán spravodajca, máte slovník, sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som takú krátku, také krátke vystúpenie na úvod predniesť. Týka sa to tej osoby po vašej pravej ruke. Kajo Myslím, že to je posledný deň, kedy uh, tento kolega bude uh, s nami pracovať. Chcem povedať, že je nesmierne profesionálny, veľmi uh, trpezlivý, dôkladný. Uh, a usilovne pracujúci. A je to veľkou stratou pre náš výbor, že odchádza a bolo mi cťou a privilegiom, že som s ním mohol pracovať e, počas mnohých plodných období v tomto parlamente. Takže ďakujem veľmi pekne a prajem vám veľa úspechov. Poďme teraz k návrhu rozhodnutia Nebudem zachádzať do všetkých tých detailov, ktoré poznáte. Chcem sa pustiť rovno k tomu, čo je podstatné. A to je tá dohoda o spolupráci. Je to naozaj výnimočná dohoda a tomto návrhu zohľadníme všetky body, ktoré v podstate sme zohľadnili už predtým. Vrátanie podmienok v dohode. Dánsko bude napríklad súčasťou šengenskej dohody. Dánsko bude musieť plne v dánskej legislatíve premiesť zamietnúť smernicu 2016 lomeno 618 o ochrane údajov do 1. mája 2017. A takisto je tu potreba, aby Dánsko uplatňovalo rozhodnutia súdneho dvora a uznalo aj rozhodnutia Európskeho orgánu dohľadu nad ochranou osobných údajov. To všetko je tom teraz zahrnuté, čo nás teší. A sme s tým spokojní. Viete, že dôvodová správa popisuje to, čo je v tejto dohode. Vysvetlím to. Je tam 27 článkov, 7 kapitol a 3 prílohy tejto dohody samotnej. Nebudem samozrejme preberať všetky detaily, pretože to nie je potrebné pre vás, ale Chcel by som zopakovať to, že podľa článku 1 rozhodnutia Rady Europol dostal teraz povolenie pustiť sa do implementácie tohto vykonávajúceho rozhodnutia a závery Europolu o operatívnej strategickej spolupráci medzi Dánskym kráľovstvom a Europolom. Nadobudne to účinnosť dňom oznámenia 5. apríl e, je piatok lehota na pozmenujúce návrhy a 12. apríla sa bude hlasovať v Libe a potom bude mini plenárka, na ktorej sa bude hlasovať na túto tému koncom apríla. To je tá posledná fáza. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za aj pekné slova, ktorým si uznal cennú prácu Eh, našich pracovníkov, bez ktorých by sme my našu prácu nemohli robiť. A teraz dám slovo tým poslancom, ktorí majú záujem. Pán Petersen sa hlásil, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem hovoriť po dánsky. Budem stručný. Chcem ešte raz poďakovať za také úsilie za konštruktívnu prácu, ktorú ste odviedli. Treba nájsť dobrú dohodu medzi Europolom a Dánskom a naozaj chcem vyzvihnúť to, čo ste urobili. Samozrejme, že študujeme túto dohodu veľmi pozorne, podrobne a ak komisia Um, niekedy bude hodnotiť toto, túto dohodu, tak by sme mali mať aj diskusiu v parlamente, či tá dohoda funguje tak, ako by mala. A e, pozrieme sa na to a aj v súčinnosti teda s pozmeňovacími návrhmi. My sme veľmi konštruktívni a chcem sa naozaj poďakovať za veľmi konštruktívnu dobrú spoluprácu. Ďakujem. Thanks. Ďakujem pekne. A Teraz dostane slovo pani Zipel. A chcela by som povedať, že som taká trošku e, zmetená, pretože ani v texte rady, ani v texte kolegu Diaza de Meru sa nenachádza nejaká jasná lehota, jasný termín. A v texte rady nie je ani len e, ubezpečenie, že nakon, v končnom sledku budeme mať aspoň nejakú riadnu medzinárodnú dohodu, pretože tam eh, hovorí, že eh, komisia môže predložiť takýto návrh, takže som z toho trošku eh, trošku zmetená, či toto je skutočne riadný spôsob, ako sa s týmto vysporiadať, ale máme teda čas ešte na predloženie pozmeňovacích návrhov. Lehota je 5. apríl, pretože chceme veľmi rýchlo pracovať, takže prosím vás, predložte svoje pozmeňovacie návrhy iba v angličtine. No a neviem, či komisia chce sa vyjadriť k tejto správe. Pani Emiči, ak by ste sa chceli vyjadriť. Much, Ďakujem, pani predsednička. E, dobrý deň, dámy a páni. Ja nechcem opakovať, čo som už mala príležitosť povedať minulý týždeň, nechcem vás príliš oberať o čas. Ako viete, z pohľadu komisie je dôležité, aby tento návrh dohody rešpektoval inštitucionálnu rovnováhu a podmienky stanovené v spoločnej deklarácii predsed predsedom rady Junckerom, Tuskom a Rasmusenom. Pán Dias de Mera hovorí o podmienkách, ktoré sú zohľadnené v návrhu textu. Takisto som minulý týždeň povedala, že komisia e, zobrala na vedomie to, že návrh zohľadňuje všetky pripomienky, ktoré e, dal e, teda spoločný dohľadný orgán Eh, čo považujeme za dôležitý krok. A čo sa týka pripomienok, ktoré predložil parlament či výbor, vy ste ich teraz ešte zopakovali, najmä pokiaľ ide o ukončenie dohody, chcem len vyzdvihnúť, že článok 25 bol v priebehu diskusí e, teda zrevidovaný, aby sa zohľadnili práve tie obavy, ktoré vyjadril parlament. A článok 25 e, má veľmi robustnú klauzulu revíznu, na základe ktorej komisia zrealizuje revíziu alebo posúdenie operatívnej efektívnosti dohody a e, toho, ako Dánsko dodržiava pravidla na ochranu osobných údajov, a to najneskôr 31. oktobra 2020. A toto posúdenie bude predložené parlamentu a rade, takže bude možné, aby sa udiala v parlamente e, rozprava a jedným z výsledkov bude návrh komisie alebo odporúčanie zo strany komisie a bude to odporúčanie pre radu. A rada bude teda vyzvaná, aby prijala rozhodnutie, ktoré umožní otvorenie rokovania zmysle článku 218 Lisabonskej zmluvy, čiže bude to všetko plne v rámci Lisabonu. Takže berú z dovahy túto klauzulu, ako som už povedala, bola e, predmetom revízií v rámci diskusí. Komisia je toho názoru, že je to e, dosť silná klauzula na posúdenie. Ďakujem pekne. Thanks a lot. Ďakujem pekne za toto vysvetlenie a chcem dodať, že nemám pochybnosti o tom, že spolupráca bude fungovať dobre. Je to v podstate politická otázka, či chceme s Dánskom vlastne takýmto spôsobom zaobchádzať z dlhodobého hľadiska. A, ah, pardon. Pán Diaz de Mera, chcete sa ešte vyjadriť s nejakými záverečnými pripomienkami? Myslím si, že ešte odrobňa niekoľko poznámok zo zdvorilosti. By som poďakoval za všetko, čo sa tu odpracovalo, za pozmenujúce návrhy. Dúfam, že budeme schopní zapracovať tie, ktoré sú potrebné. Dúfam, že pre spravodajcov to nebude problém. Ďakujem aj vám, pani predsedajúca za váš vstup. Je pravda, že som mal technickú zodpovednosť za výbor odbornú, aj keď nie politickú. A myslím si, že odpovede, ktoré som dostal, boli dobré. A toto všetko súvisí s článkom 25 dohody, ktorý hovorí o posudzovaní a v bode 3 článku 25 sa hovorí, že komisia najneskôr 30. Eh, apríla 2021 môže poskytnúť svoj názor eh, o tom, či táto zmluva je v súlade, tak ako to povedali kolegovia. Tak ako spravodajca dúfam, že zapracujem všetky vaše pozmeňujúce návrhy a ďakujem za spoluprácu. Uvidíme, či sa nám to podarí. Pripomínam, že 5. apríla je streda budúceho týždňa, takže každý, kto chce odprezentovať pozmeňujúce návrhy, musí pracovať rýchlo a musí ich predložiť v angličtine. Kolegovia, prechádzame na ďalší bod programu. Je to prezentácia komisie o návrhu na eh, ochranu jednotlivcov čo sa týka agentúr Európskej únie. Je to ochrana a slobodný voľný pohyb osôb, ochrana jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi, agentúrami únie, voľný pohyb takýchto údajov, ktoré sa týkajú nariadenia EC číslo 45-2001 rozhodnutia číslo 1247-2002. Tento návrh eh, by mal byť riadený nariadením o všeobecnej ochrane údajov, ktoré sa prijalo minulý rok. Čiže všetky inštitúcie, telesa, útvary únie sa ním budú riadiť. Ako predsednička výboru LIBE zdôrazňujem, že komisia, že tento výbor, e, návrh z komisie nebol sprevádzaný e, posúdením dopadu a musí sme teraz vo výbore, medzi koordinátormi vo výbore Libeto e, preskúmať. Dávam slovo komisii e, pre, na prezentáciu návrhu. E, mne sa nepáči, že sa to takto urobilo procedurálne, ale napriek tomu to slovo komisii dám, aby odprezentovala svoj návrh a potom spravodajcom, tieňovým spravodajcom a každým, každému z poslankyň poslancov, kto si želá vymeniť názor na ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov. A pán Mikol z komisie, nech sa páči, máte 5 minút. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Veľmi stručne, tento návrh komisie bol odprezentovaný v kontexte balíčka s hospodárením s údajmi v januári a prirodzene to súvisí s prijatím nariadenia o ochrane údajov a s smernicou o policii. Takisto to súvisí s nariadením o e, elektronickom súkromí, o ochrane údajov. A sú to jednoducho pravidlá pre všetky inštitúcie a útvary a agentúry Európskej únie. To, že DGPR takto zoskupilo všetky tieto právne normy, bolo na žiadosť DGPR a vyžaduje sa od nás aj to, aby sme aplikovali nové nariadenie zároveň z DGPR, to znamená od maja 2018. Nemáme teda veľmi dlhú lehotu, keďže potrebujeme niekoho z inštitúcií EÚ a agentúr, aby pripravil všetko, čo je potrebné do mája 2018. Záruky, ktoré nás viedli pri koncipovaní nášho návrhu. Ako ste veľmi správne spomenuli, museli sme zosúľadiť sa s predchádzajúcimi právnymi e, normami a s agentúrami z DGPR s Úniou. Nemáme dvojaký meter pre verejný sektor, pre inštitúcie EÚ. Myslím si, že toto je zásadná e, zásadná zásada, zásadný princíp tohto návrhu. Ide tu takisto o transparentnosť e, údajov a takisto spracovanie, férové spracovanie údajov pri administratíve transparentným spôsobom. E, máme tu aj dôsledky Lisabonskej zmluvy, čo sa týka digitalizácie. A pri modeli správy veci verejných treba brať do úvahy tento nový inštitucionálny rámec, e, spôsob, akým sa bude spravovať e, mnoho údajov v Európskej únii a a čo sa týka nariadenia 45 z roku 2001, toto sa musí prispôsobiť tiež existujúcim predchádzajúcim právnym normám a takisto DGPR. Má, je tu tento nový, nová koncepcia zosúladenia všetkého, čo sa týka údajov a subjektov údajov. A treba tu spomenúť aj nový e, koncept e, kedy sa dáta riešia by design and by default. A toto spomínané nariadenie e, sa preukázalo ako náležité, pretože ochrana údajov zamestnancov európskych agentúr e, bude náležite vypracovaná. Poskytuje sa tu istá flexibilita členských štátov EÚ, kde sme špecifikovali úlohy pre e, útvary inštitúcie agentúry EÚ. Záverom chcem povedať, že toto zosúladenie je čo najúžšie, e, berúc do úvahy DGPR, berúc do úvahy špecifika inštitúcií EÚ e, snaha vyhnúť sa kritike aplikovania dvojakého metra na inštitúcie EÚ na jednej strane a verejné e, ustanovizne na strane druhej členských štátoch. Takisto sú to inovatívne koncepty ako administratívne pokuty a takisto e, sa berie do úvahy rovnováha medzi ochranou európskych údajov zo strany úradníka na ochranu údajov a zo strany e, rady na ochranu údajov. E, budeme postupovať čo najrychlejšie, aby nám zostal nejaký čas pre všetky inštitúcie EÚ, aby sa prispôsobili tejto legislatíve. V rade sme mali už tri čítania. Cieľom je počas malského predsedníctva prijať všeobecný postav, všeobecné stanovisko a prijať túto tematiku do konca tohto roka, túto zložku, tú, tento súbor. Ďakujeme, pani predsedajúca, za slovo. Ďakujem vám, hovorí pani predsedajúca. Bez toho, e, že by sme sa tomu nejako venovali, hneď dávam slovo in zres s e, spravodajcom. Dúfajme, že členským štátom poskytneme ten najlepší príklad, ako zaobchádzať s ochranou údajov, s celým týmto balíkom. E, nech sa páči, pani Ernst, máte slovo. Ernst. Ďakujem pekne. V prípade tohto nariadenia ide teda o realizáciu balíka na chronom údajov, čiže e, inštitúcie, orgány a zariadenia, všetky ostatné subjekty EÚ. E, o všetkom to veľmi vážne hovoriť. No a potom ide aj o EDPS, čiže e, ten odvedol naozaj vynikajúcu prácu za posledné roky a vo všetkých otázkach ho intenzívne podporujeme a preto sa musíme veľmi pozorne pozrieť na to, ako tie veci upravíme. V prvom rade chcem povedať, že ďakujem po prvom e, stretnutí tieňových spravodajcov, ďakujem tieňovým spravodajcom. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme úzko spolupracovali z jedného jednoduchého dôvodu. Máme dočinenia s realizáciou balíka na ochranu osobných údajov a je veľmi dôležité aby eh, nevznikli nejaké prekryvania, eh, tak pri základnom nariadení, ako aj pri smernici sa musíme veľmi dobre pozrieť na to, že kde sa to napája, aby zostali zachované tie línie, aby sa teda nič nezdvojovalo a preto je veľmi dôležité veľmi úzko spolupracovať. A myslím si, že sa nám to aj podarí. Čo kritizujeme? To naozaj eh, vyčítame komisii, už x krát. Nie je to žiadne posúdenie dopadu, to vtedy tiež chýbalo pri tej smernici o terorizme. Vtedy sme to kritizovali. Chceme tu naozaj takéto posúdenie. Prosíme komisiu, aby to ešte dodatočne e, pripravila, aby to predložila, aby sme to mohli zakomponovať do našich e, konzultácií. V čase rokovaní toho zaznelo už naozaj veľmi veľa. Nemáme čas, ktorým by sme mohli plýtovať, musíme pracovať veľmi rýchlo. Tiež som toho názoru, aby realizácia bola možná od roku 2018 od mája vo všetkých oblastiach. A e, potom myslím, že treba rýchlo zorganizovať aj stretnutie, stretnutia tieňových spravodajcov v rôznych oblastiach, aby sme pokračovali rýchlo, aby sme sa dostali teda k pozorňovacím návrhom a tak ďalej. Čo treba vyjasniť? Poprvé, ako som už povedala, čo už bolo teda zjavné, kde sú tie prepojenia na iné nariadenia a smernice. Máme tiež prepojenie na smernicu e-privacy, e, takže s tým musíme zaobchádzať veľmi obozretne. Je to dôležitý bod. Druhá vec, e, musíme hovoriť o rozsahu pôsobnosti. Je to taká trošku sivá zóna, fajn, ak hovoríme o orgánoch a zariadeniach, ale e, ako je to s agentúrami? v prvom, na prvom stretnutí tieňových spravodajcov sme skonštatovali, že tu máme veľký problém, že teda sú agentúry, ktoré majú vlastný režim ochrany osobných údajov, napríklad Europol. Ako s tým naložiť, čo robíme s databázami, ktoré <clears throat> eh, tiež svojím spôsobom sú európske databázy, takže v zásade nič k tomu. Žiadali sme prehľad od komisie zo stavu príslušných agentúr a aké sú tam teda úpravy týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sa s tým Eh, vysporiadať. Takže sú tam nedostatky a ešte takto to teda nemôže ostať. Dobre. Potom musíme hovoriť o právach subjektov týchto práv eh, a potom je tam problematika všetkých týchto obmedzení. Už sa potýkame o tie tzv. vnútorné pravidlá, tie internal rules. Nie sme s tým nadšení, nie sme z toho nadšení. Um, myslíme si, že by možno bolo lepšie upraviť to zákonom. No ale v jednotlivých prípadoch to budeme musieť e, prediskutovať. EDPS pre nás veľmi dôležitý, samozrejme konzultácia pri e, zákonodárnych e, aktivitách je nevyhnutná. Musíme takisto vyjasniť, ako vyzerajú práva a právomoci. Pokiaľ ide o teda ochranu osobných údajov EDPS, chceme mať silného EDPS, ktorý môže teda plne vykonovať svoju prácu. Eh, spomíname si na tie diskusie o eh, vlastne ustanovení EDPS, to bol veľmi zvláštny eh, proces, nie so všetkým sme boli spokojní, mali by sme si to ešte raz zrekapitulovať a možno trošku doladiť. To určite nie je všetko, ale to boli také prvé diskusie, ktoré sme zatiaľ mali. A treba sa veľmi vážne o tom porozprávať. Veľmi sa teším na spoluprácu s jednotlivými politickými skupinami. Za posledné roky sa nám to celkom dobre darilo a myslím si, že to tak bude aj v budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani Ernst. A teraz dostane slovo pán Albrecht, tieňový spravodajca pre zelených. Ďakujem. Ďakujem. V prvom rade treba povedať, aký som rád, že sme začali konečne pracovať na tejto tematike, že máme na stole návrh a e, v podstate komisia pripravila niečo, čo ide naozaj absolútne tým správnym smerom. Chcem len poukázať na jednu vec, ktorú už spravodajca, spravodajkyňa spomenula a zdá sa mi skutočne problematická ako spravodajcovi pre nariadenie o všeobecnej ochrane údajov. V tomto nariadení o všeobecnom nej ochrane údajov sme rozhodli ako zákonodarcovia, že nariadenie z roku 2001 sa týka všetkých unijných agentúr, inštitúcií, útvarov, agentúr a tak ďalej. Vrátanie agentúr. To znamená, že v nariadení 2045 z roku 2001 tomu tak nebolo, ale teraz v rozsahu DGPR tomu tak je. Napísali sme, že toto nariadenie sa bude týkať všetkých inštitúcií, organizácií, útvarov a agentúr Európskej únie. Myslím si, že za týmto je isté politické racionálne rozhodnutie, ktoré e, e, veľmi správne hovorí, že predovšetkým na úrovni Európskeho parlamentu e, máme istý, istý štandard a keď sme sa už raz rozhodli, ako nakladať s ochranou údajov, nie sme nadšení, že teraz musíme súhlasiť so špecifickým nástrojom o telekomunikáciách, elektronickej komunikácii a všetkých dátach, ktoré obiehajú v tomto prostredí pretože komisia by to bola predsa zaradila už od samého začiatku. Nie sme ani radi, že smernica o policii, justícii a orgánoch na presadzovanie práva vyzerá ako vyzerá, ale nakoniec sme to rešpektovali. Čo sa týka DGPR, mal by byť iba jeden nástroj, ktorý pokrýva všetky inštitúcie, agentúry a útvary Európskej únie, vrátane agentúr. A takisto dôvody, odôvodnenie za všetkým týmto je, opodstatnenie tohto všetkého je, že v sektore presadzovania práva na európskej úrovni, unijnej úrovni, máme desiatky, ak nie stovky rozličných noriem a štandardov. Každý informačný systém, každá inštitúcia, každá agentúra má rozličné štandardy. Najmä agentúry E, ktoré sa týkajú informačných a počítačových systémov. A nemôžeme očakávať od členských štátov EU, že všetky odsúhlasia rovnaký štandard tejto oblasti, aby umožnili výmenu dát, výmenu informácií, pretože tu je v hre aj naše, naša bezpečnosť, naše bezpečie. A lepšia spolupráca v tejto oblasti by nám umožnila, že každá agentúra, každý informačný systém únijný zrazu bude mať iné aky o osobnej ochrane údajov? Ja osobne si myslím, že to nie je niečo, čo by sme mali pustiť ďalej. A členské štáty boli jednoducho za to, aby sa začlenili všetky tieto inštitúcie a agentúry do DGPR. A parlament na konci e, súhlasil, že komisia má čas vypracovať konkrétny právny základ pre EDPS a Všetky zosúladenia a vzájomné kontakty s, novo, s novovytvorenými štandardmi, e, na to by bol čas, lenže my chceme vytvoriť prierezovú, horizontálnu normu, ktorá by sa týkala všetkých únijných inštitúcií a agentúr. Preto pripomínam, že musíme pracovať aj s možnosťou začleniť agentúry a informačné systémy do rozsahu tohto nariadenia to znamená vytvoriť skutočné spoločné štandardy a normy, ako členské štáty musia podobne s nariadeniami a smernicami o ochrane údajov urobiť. Ďakujem. Ďakujem pán, pán Albrecht. Nevidím už žiadne ďalšie ruky, ktoré by sa dvíhali, preto dostane slovo komisia, na prvé, aby zareagovala, ehm, pretože tu boli otázky týkajúce sa definície. Jasná požiadavka zaznela na harmonizovanie štandardov všetkých európskych inštitú- inštitúcií a agentúr. A ja by som dodala otázku, ako naložiť s možnosťou pokút a ako sa to dá všetko zorganizovať. Vrátila by som sa aj k otázke pani Ernst požiadať o hodnotenie dopadu, hoci vieme, že naozaj musíme rýchlo pracovať, aby sme zabezpečili, že všetko sa dá implementovať do začiatku tohto budúceho roka máme čas. Chcela by som sa spýtať pána Mikola, či sa chce ešte zapojiť do diskusie. Áno, ďakujem. Pekne, pani predsedajúca, hovorí Európska komisia. Začínajúc otázkou hodnotenia dopadu tohto rozhodnutia Rozhodnutie je nerobiť ho, pretože tu je limitovaný rozsah návrhu, návrhov a už existuje súlad s DGPR. Štúdia na toto vznikla. Bola vypracovaná. Je života schopná alebo oceňujúca pozitívne zistenia. K otázke rozsahu k databázam. Vo väčšine prípadov nad nimi nemá kontrolu únijná inštitúcia alebo agentúra. Vždy sú to členské štáty EU, ktoré majú kontrolu nad databázami a potom sa riadia buď DGPR alebo smernicou o policii. Čo sa týka agentúr na presadzovanie práva, hovoríme tu o dvoch, troch rôznych agentúrách. Je pravda, že nie sú začlenené do rozsahu tohto návrhu. do rozsahu pôsobnosti tohto návrhu, pretože väčšinu času tento režim, ktorým sa riadia agentúry, sa vytvoril len nedávno a nemali sme pocit, že by bolo vhodné opätovne otvárať v tejto veci e, niečo, čo bolo len nedávno uzavreté. Čo sa týka pokút, Naozaj to bola téma dlhých diskusií interne, pretože je to úplne nový prístup. Dať právomoci EDPS voči týmto novým inštitúciám a útvarom, ustanovizniam. Zapracovali sme veľa bezpečnostných poistiek, tak aby to nebolo neproporčne ovplyvnené pri práci e, európskych inštitúcií. Zohľadnili sme prácu malých agentúr, takže proporčnosť. A e, peniaze, ktoré plynú z týchto pokút, poplynú do všeobecného rozpočtu. Ale e, pokuty majú symbolickú hodnotu, zdôrazňujú dôležitosť, ktorý dávame ochrane údajov v európskych inštitúciách a útvaroch, ustanovizniach. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz dostane slovo pani Ernst. Možno, že má ešte ďalšie otázky alebo poznámky, nech sa páči. Samozrejme, že pokiaľ ide o to posudzovanie dopadu, nesúhlasíme s tým, čo ste tu vy teraz predniesli, naša požiadavka ostáva nezmenená a vy to aj viete. Rozsah pôsobnosti tiež treba prediskutovať, ale môžeme to potom urobiť na základe toho, e, keď predložíte agentúry, orgány, všetko, čo tam patrí, aby sme mali prehľad o tom, o čom vlastne hovoríme. Dobre, myslím, že to je jasné. E, myslím si, že e, dost, ostaneme aktívni a dopracujem sa k do, dobrým riešeniam. Ďakujem pekne pani Ens a čo sa týka tých agentúr, myslím, že minimum, čo musíme urobiť, je preveriť, či relatívne nové pravidlá pre agentúry sú naozaj v súlade so súčasným balíkom na ochranu osobných údajov, ktorý sme schválili. Takže mm, a zdá by sa to všetko malo diať paralelne s tým, čo momentálne prichádza z komisie a bude to zaujímavé. Myslím, že to bude nie len taká technická výmena, ale budú tam aj politické debaty o tom, ako mm, dať ten čo najlepší príklad aj vzhľadom na e, teda naše členské štáty. Dobre, mm, sme na tom dobre s časom, takže sa musím ubezpečiť, či keď prejdeme na ten ďalší bod, e, tu budú aj rečníci, ktorí by mali byť prítomní. So we will nevertheless start. No ale začneme teda ďalším bodom. To je návrh správy je to, spravodajcom je pán Zdechovský. Je to dohoda medzi EU a Norským kráľovstvom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie roku 2014 až 2020. Pán Zdechovský dnes sa nemôže zúčastniť, e, takže jeho správu predloží pán Koeliu. Nech sa páči, máte slovo. So much, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja sa od... spravedlňujem. Pán Zdechovský je na stretnutí EPP na Malte. Spravodajca by rád počiarkol nástroje finančnej podpory v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie roku 2014 a 2020. Ide tu o zabezpečenie bezpečia Európskej únie pri kontrole vonkajších hraníc a spracovávaní šengenských víz eh, jednotným a efektívnejším spôsobom. Napriek tomu treba eh, zabezpečiť, aby existovala aj solidarita medzi participujúcimi krajinami v šengenskej oblasti, vrátane pridružených krajín, ako je napríklad Norsko. Nielenže všetky štáty musia nasledovať rovnaké pravidlá pri kontrole externých hraníc, ale musia participovať aj finančne. Tento návrh sa týka Norska, pretože tiež participuje na Schengene ako pridružený štát a ide tu aj o príspevok do európskeho rozpočtu, keď Fond pre vnútornú bezpečnosť Ide, ide tu o sumu 19,7 milióna ročne a spravodajca verí, že výbor LIBE by mal schváliť tento návrh, pretože prostredníctvom tohto nástroja by sme mohli dosiahnuť efektívnejšiu a jednotnejšiu ochranu externých hraníc Schengenu a lepšie vedieť, aké ľudia prichádzajú do šengenskej oblasti. Ďakujem za slovo. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Koelio, myslím, že otázka ako najlepšie mať pod kontrolou e, vonkajšiu hranicu, aby sme vedeli, kto prichádza. To je väčšina otázka. Neustále o nej diskutujeme aj s členskými štátmi, aj s inými, s ktorými máme úzkú spoluprácu. Takže je veľmi dôležité, aby sme túto správu prijali v zmysle nielen, kto má pod kontrolou veci, ale aj v zmysle finančnej podpory, finančných príspevkov. Myslím si, že to je veľmi dôležité si uvedomiť. Ešte raz treba počiarknúť, že tu máme správu, ktorá od nás žiada, aby sme pracovali rýchlo. Aj táto správa má lehotu na predkladanie pozmenujúcich návrhov do budúcej stredy, 5. apríl 2017, e, poludne, 12 hodina poludne, dovtedy sa dajú predkladať pozmeňujúce návrhy. Na rozdiel od iných správ informovali ma, že nie je nevyhnutné predkladať pozmeňujúce návrhy iba v angličtine. Je to možné aj v iných jazykoch, vo všetkých našich jazykoch. Máme teraz predstih časový a hlasovanie bude koncom apríla, 24. alebo 25. apríla a hlasovanie na plenárnom zasadnutí sa predpokladá e, na májovú plenárku. Nevidím tu komisiu, nie sú prítomní, ale nemyslím si, že by toto bola komplikovaná tematika, takže hádam by sme aj mohli prejsť na ďalší bod programu. A témou je návrh vykonávacieho rozhodnutia o konfiškácii a tento nástroj nahradí existujúce e, rozhodnutie 2006-783 JHA a týka sa aplikácie princípov vzájomného zaisťovania uznávania príkazov na zaistenie a konfiškáciu a rámcové rozhodnutie 2035-77 JHA na príkazy na zaistenie a konfiškáciu. Pripomente mi, že smernica bola prijatá o uznávanie príkazov na zaistenie konfiškáciu a ide tu o zločiny páchané v Európskej únii. Smernica o harmonizácii uviedla spoločné štandardy pri konfiškovaní e, trestných činov podľa trestného zákonníka, vrátanie niektorých fóriem konfiškácie, u ktorých nejde o usvedčenie, pretože tu sú prípady, napríklad choroby, ktoré zabránili takémuto procesu. Na druhej strane sa tu uvádza vzájomné uznávanie takých opatrení v trestnom práve aj e, mimo rozsahu pôsobnosti tejto harmonizácie. Dovolte mi pripomenúť vám, že čo sa týka vzájomného uznávania v trestnom práve, je tu ďalší pri, e, ďalšia smernica 2014-41 EU o európskom príkaze na vyšetrovanie. Spom- spomenula by som, že vtedy sa predpokladalo, že to bude rámcový model na budúce uznávanie, nástroje uznávania v trestnom práve, keďže tu vznikol konsenzus medzi všetkými politickými skupinami, vtedy vznikol konsenzus, aby sa začlenilo základné právo na základe neuznávania. Žiaľ, máme taký predstih, že komisia ešte je len na ceste. Poprosím teda. Nemám ani koho poprosiť. Mám? Ak by spravodajkyňa sa chcela možno vyjadriť, začať Pani Grisbeck, možno, ak chcete. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ja si myslím, že je dôležité, aby predsa len to začalo sa tým, že komisia predstaví také hlavné línie správy. Áno, môžeme ísť v opačnom poradí, keď chcete, ale ja si myslím, že keďže je to prvá výmena názorov, je dosť podstatné, aby najprv komisia predstavila, vysvetlila explicitne svoje stanovisko. Ja môžem nadviazať, ale Myslím si, že by bolo lepšie, e, keby sme na nich počkali. Nie je tu ani tieňový, nikto z tieňových tu nie je. Takže možno, že by sme si asi mohli teda fakt krátku prestávočku. Takisto je dôležité, aby aj komisia si mohla vypočuť spravodajkyňu a tieňových, čo by sme zase my chceli. Takže dáme si krátku prestávku. 9 minút, 9 minút, 9 minút, tak aby sme o 10. mohli pokračovať. Ospravedlňujem sa. Takže môžete ísť na kavičku. So, colleagues, as I already introduced... Takže kolegovia, keďže som už predstavila ďalší bod nášho programu ohľadom vzájomného uznávania príkazov na zabavenie a konfiškáciu, eh, ešte si dáme 3 minútky, kým začneme. A keďže som tento bod už predstavila, tak rovno dovzdám slovo komisii a potom spravodajkyni a tieňovým Pani Šerde, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za príležitosť predstaviť náš návrh vzájomného uznávania príkazov na zabavenie a konfiškáciu majetku. Taký prehľad toho, čo navrhujeme. Predovšetkým mm, uvediem kontext. Zabavenie majetku trestnej činnosti je efektívnym nástrojom boja proti trestnej činnosti, pretože pripravuje páchateľov trestnej činnosti o zisk. Zároveň umožňuje kompenzáciu obetiem a dáva ďalšie finančné e, prostriedky na ďalšie aktivity prevencie, sociálne účely alebo boja proti trestnej činnosti. Zmrazenie a zabavenie majetku je takisto dôležitým nástrojom na boj proti financovaniu terorizmu pretože zabavenie majetku vlastne e, prerušuje prístup teroristických organizácií k finančným prostriedkom. Európska agenda o bezpečnosti z roku 2015 upozornila potrebu mať opatrenia boja proti financovaniu terorizmu komplexnejším, efektívnejším spôsobom a e, hovorí, že je strategicky dôležité vzájomné uznávanie príkazov na zabavenie a konfiškáciu majetku. Navyše komisia sa zaviazala v roku 2016 v rámci akčného plánu posilneného boja proti financovaniu. E, obcovaniu terorizmu a reagovala na výzvu Európskeho parlamentu a rady v čase, keď smernica roku 2014-42 o príkaze na e, zabavenie konfiskáciu konfiškáciu majetku, že pripraví nový legislatívny návrh, aby posilňal vzájomné uznávanie príkazov na zabavenie a konfiškáciu majetku. Takže tak sme aj spravili a predložili sme návrh koncom minulého roka. Hlavný, hlavné problémy, ktoré boli identifikované, keď sme pripravovali návrh, boli nasledovné. Poprvé, je, dochádza k nedostatku dostatočnému e, zabaveniu finančných majetkov pri cezhraničných prípadoch. Len príliš málo majetku, z, ktorý pochádza z trestnej činnosti, je zabavených v európskom kontexte a tým pádom stále viac e, väčší podiel majetku z e, trestnej činnosti sa presúva z, v rámci členských štátov. Ide o toto zabavenie majetku a zistili sme, že existujúca legislatíva a vzájomné uznávanie príkazov cez, sú cez rámcové rozhodnutia z roku 2003 a 2006 a že teda tie nie sú už aktuálne, nezodpovedajú aktuálnej legislatíve niektorých členských štátoch ani aktuálnemu vývoju a e, ani EU legislatíve, kde sú minimálne pravidla v tejto oblasti, konkrétne smernica z roku 2014-42 o zabavení a um, konfiškácii majetku a výsledkov páchania trestnej činnosti e, z jesene minulého roka. Takže rozsah týchto dvoch rámcových rozhodnutí, ktoré máme aktuálne, je obmedzený a nepokrýva mnohé formy konfiškácie, ktoré v členských štátoch teraz existujú vrátanie aj konfiškácia, rozšírená konfiškácia majetku bez predchádzajúceho odsudenia to je prvý dôvod. Druhý dôvod, e, certifikáty a postupy v týchto dvoch existujúcich nástrojoch sú príliš zložité a sú neefektívne. A nie sú tam napríklad ani lehoty v týchto nástrojoch stanovené. A potom ešte na záver, rámcové rozhodnutia sú nástroj z tretieho piliera a neuplatia priamo a dávajú členským štátom veľkú právomoc e, a voľnú ruku, čo sa týka ich implementácie. Takže to bol taký prvý všeobecný problém, v ktorým sme sa stretli. Druhý sa týkal toho, že aktuálny rámec neumožňuje kompenzáciu a reštitúciu, alebo teda kompenzáciu obetí e, v prí- cezhraničných prípadoch, e, kompenzáciu zo zabavených prostriedkov, ktoré sú výsledkom trestnej činnosti. Čiže e, Mm, neexistuje vo všetkých členských štátoch takáto možnosť, že štát môže v mene obete zabaviť uh, majetok a táto možnosť neplatí pri cezhraničných prípadoch. Čiže obete cezhraničných prípadov takúto možnosť nemajú. A to sme chceli takisto riešiť v našom novom návrhu. Takže aké prvky obsahuje náš návrh? Predovšetkým je to nástroj vzájomného uznávania to znamená, že rozhodnutia prijaté súdnym orgánom v jednom členskom štáte sú uznané a vykonané v inom členskom štáte bez toho, aby boli znovu posudzované e, sú vykonané na základe vzájomnej dôvery. Nedochádza tu k žiadnej harmonizácii pravidel, čo sa týka konfiškácie cez tento nový nástroj, má len vytvoriť mechanizmus pre cezhraničnú spoluprácu a týka sa to všetkých typov príkazov zabavenia a konfiškácie vydaných v rámci trestného konania vrátane tzv. rozšírených konfiškácií, konfiškácií tretich štátov a príkazov na konfiškáciu bez predchádzajúceho odsúdenia. Návrh e, nariadenia zlepší aktuálny rámec viacerými spôsobmi. Predovšetkým je to návrh nariadenia. Poprvýkrát komisia navrhuje túto formu, tento nástroj. V oblasti vzájomného uznávania všetky predchádzajúce nástroje boli nástroj bývalého tretieho piliera, teda rámcové rozhodnutia, a jediný nový nástroj po Lisabone je Európsky vyšetrovací príkaz a to je smernica. Takže poprýkrát navrhujeme nariadenie a bude platiť priamo, dá väčšiu právnu istotu a predovšetkým sa vyhne tým problémom s transpozíciou e, problémom, ktoré sme mali s aktuálnymi nástrojmi. E, je tu obmedzený nástroj, obmedzený priestor pre členské štáty e, na transpozíciu a čo, to e, pri smernici je teda voľký, voľný priestor na implementáciu a pri nariadení takýto priestor nie je. Keďže sa jedná o cezhraničné prípady, nemyslíme si, že je potrebné prispôsobiť sa národným podmienkam preto si myslíme, že to je najvhodnejší formát na zabezpečenie vzájomného uznávania v takýchto prípadoch prinesie jednoznačnosť a odstráni problémy s transpozíciou do národných systémov. Potom, čo sa týka rozsahu pôsobnosti nového nástroja, presiahne tieto dva rámcové rozhodnutia, bude sa týkať všetkých fóriem konfiškácie ktoré sú harmonizované v smernici z roku 2014 lomeno 42. To znamená tradičné konfiškácie, konfiškácie tretich strán, tzv. <clears throat> rozšírené konfiškácie a formy konfiškácií bez predchádzajúceho odsúdenia, tak ako je to v smernici, ale prekročíme to, čo pokrýva smernica, pretože to bude sa vzťahovať aj na ďalšie typy konfiškácie bez predchádzajúceho e, odsúdenia, všetky, ktoré spadajú do trestného konania. Čiže imunita, premlčanie, prípady, kedy páchateľ sa nedá identifikovať, alebo keď trestné súdy môžu konfiškovať majetok, e, keď sa súd súd usúdi, že tento majetok je výsledkom páchania trestnej činnosti keďže tu hovoríme o trestnoprávnom konaní, všetky záruky trestnoprávneho konania budú musieť byť splnené vo vydávajúcom štáte. Ďalšou výhodou nového návrhu je to, že navrhuje zaviesť lehoty na zabavenie a konfiškáciu pre príkazy na zabavenie. To sú také urgentnejšie opatrenia, tie lehoty sú pomerne krátke, zatiaľ čo vykonanie, e, uznanie a vykonanie príkazu na konfiškáciu, tam sú lehoty také všeobecnejšie. A potom tu zavádzame štandardné formáty, formuláre a certifikáty, čo umožní rýchle a efektívne konanie. Budú tam obsiahnuté všetky potrebné informácie, ktoré umožňa vykonávaciemu orgánu prijať rozhodnutie o uznaní a e, vykonaní príkazu. A na záver sú tu ustanovenia v návrhu o komunikácii medzi príslušnými orgánmi. To je jeden z kľúčových e, faktov úspechu vzájomného uznávania. Čo sa týka práv obeti, ako som spomenula už predtým, teraz je tu ustanovenie, ktoré umožňuje v prípadoch, kedy obeť um, dostala rozhodnutie o reštitúcii alebo kompenzácii e, z vydávajúceho štátu a majetok bol zabavený v inom štáte, potom umožňuje, dáva obetiam právo na kompenzáciu a eštitúciu, prioritné právo e, pred e, ďalšími nárokmi vo vykonávajúcom štáte, e, čo sa týka rozdelenia zabaveného majetku, konfiškovaného majetku. A na záver ešte dovolte spomenúť otázku toho, či náš návrh dostatočne chráni základné ľudské práva. Návrh nariadenia sa bude vzťahovať len na príkazy na zabavenie a konfiškáciu vydané v rámci trestného konania. To znamená, všetky záruky v rámci trestného konania budú platiť aj na tieto prípady, predovšetkým právo na, na e, korektné E, súdne konanie na, e, podľa článku 6 e, a právo na obhajobu článok 6 odsek 3 Európskeho dohovoru ľudských práv. Navyše relevantná legislatíva na úrovni EÚ E, bude takisto musieť byť dohľadnená vrátanie všetkých šiestich smerníc, ktoré teraz máme o procesných právach, smernica o právach na interpretáciu a tlmočenie, tlmočenie a preklad, právo na informácie, právo na prístup k právnikovi, e, právo na prezumpciu neviny a procedurálne e, ochrana pre deti a právna pomoc keďže sa tu, pla- tu platia záruky trestného práva. Nemysleli sme si, že je dôležité tu viesť explicitne právo na zamietnutie podľa základných ľudských práv, tak ako je to v smernici Európskom zatýkacom príkaze. Určite budeme mať ešte viac príležitosti o týchto veciach hovoriť, ale naše stanovisko bolo také, že takéto široko koncipované dôvody na zamietnutie, to by si mohli sudcovia veľmi široko vysvetľovať a preto sme si mysleli, že by to ohrozilo princíp eh, vzájomného uznávania. Tento nástroj je predovšetkým o vzájomnom uznávaní. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za všetky podrobné informácie o vašom návrhu. A bez nejakého zdráhania hneď odovzdám slovo pani spravodajkyni Natali Grisbeck. Ďakujem pekne, pani predsednička. Na úvod by som sa chcela poďakovať pani Šreder za prezentáciu zo strany komisie veľmi podrobnú prezentáciu a nie veľmi nejakú odbornú. Pritom to je veľmi dôležitá téma v oblasti trestného práva, ale zároveň veľmi pochopiteľná pre občanov, pochopiteľná z hľadiska ambícií, ktoré majú európske inštitúcie a, e, v rámci boja proti terorizmu a boja proti tejto pliage. Takže ďakujem komisii za e, prípravu tých opatrení, tak ako ich pripravila a predstavila v decembri. Toto nám umožní v každom prípade mať akýsi arzenál, dôležitý arzenál, mm, s ktorým môžeme bojovať proti terorizmu a e, so všetkým, čo súvisí s organizovanou trestnou činnosťou. Boj proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, to je aspekt, ktorý nám možno hneď nenapadne, ale musíme uh, môžeme proti nemu bojovať, ak budeme mať efektívne nástroje po atentátoch 2015-2016 a vzhľadom na to, že eh, všade na nás číha nebezpečie, eh, je nutné spolupracovať v oblasti trestného práva, spolupracovať posilneným spôsobom, ale efektívnejším spôsobom, a to v celej Európskej únii. Takže aby sme, tak ako ste povedali, nepriamo, aby sme bojovali proti, alebo bra, e, pre, e, zabránili sme teroristickým plánom, ale aj zároveň to, čo je v podstate medzi riadkami v texte komisie uvedené, e, snažíme sa v podstate narušiť toky financií a oslabiť e, kapacitu finančnú. Takže sú tu veľmi pozitívne prvky, e, ako napríklad korektná kompenzácia, efektívna kompenzácia obetí v prípadoch, keď to umožňuje národná legislatíva, ale zároveň je tam takisto nepriamo povedané, že chceme vytvoriť zdroj ďalších finančných prostriedkov, ktoré môžeme opätovne reinvestovať do činnosti represívnych zložiek alebo do všetkých preventívnych aktivít, prevencie trestnej činnosti. To sú všetko veľmi dôležité veci. Takže rýchle zabavenie a konfiškácia, aby sa zabránil páchaniu trestnej činnosti a e, ďalším útokom prerušenie finančných tokov pre tieto e, siete. Ja si myslím, že to je nástroj, ktorého e, je toto hlavný cieľ, ale zároveň e, si uvedomíme, že je to veľmi náročné. Mám celú škálu otázok, ale v prezentácii ste v podstate na mnohé z mojich otázok už vopred odpovedali, konkrétne na otázku dôvodov zamietnutia, dôvodu zamietnutia nerešpektovania ľudských práv. Už ste na to odpovedali a budeme na tom ešte pracovať. Takže taký prvý postreh z mojej strany. Veľmi si vážim to, že ste zvolili túto formu nástroja. To znamená, že komisia navrhuje nariadenie pre vzájomné uznávanie príkazov. To je právny nástroj, ktorý je efektívny a, a ktorý sa dá rýchlo použiť, pretože doteraz sme mm, mali dočinenie so smernicami v oblasti trestných sankcií a teda takto zvolený nástroj umožní skrátiť lehoty, zároveň nás donúti veľmi presne formulovať ten konečný text ako výsledok práce inštitúcií, aj preto, že to bude mať priamy účinok e, a bude to mať dopad teda aj na národné právo. Čiže do určitej miery nás to všetkých núti veľmi presne popísať, čo chceme dosiahnuť. A taká otázočka na objasnenie. Mohla by komisia ešte raz upresniť, jednoznačnejšie upresniť, v čom posilňuje a, a, v tie rozšírenia, aký je rozdiel medzi návrhom nariadenia a dvoma rámcovými rozhodnutiami, ktoré existovali doteraz, kde je to rozšírenie, kde je to posilnenie. Ale už teraz sa teším na spoluprácu s tieňovými spravodajcami a samozrejme aj s komisiou na tomto síce odbornom texte, texte, ale poviem to znova, texte, ktorý je mimoriadne dôležitý. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, Natali. A samozrejme je tam množstvo technických vecí a plne súhlasím s tým, že všetci, alebo teda naši občania určite budú súhlasiť s tým, že je potrebné zastaviť to, tie toky peňazí z a ku trestným organizáciám, čiže zabavenie a konfiškácia sú veľmi dôležité veci, ale zároveň je dôležité aj povedať to, že e, e, rešpektovanie základných ľudských práv a procesné záruky ako prezumciu neviny, to sú takisto dôležité mať na pamäti. Takže skôr ako odovzdám slovo tieňovým spravodajcom, tým, ktorým sú tu, e, prvý je pán Bagel z SAD. Ďakujem pani predsednička, vážená zástupka komisie, pani Krispek, Teším sa naozaj na spoluprácu s vami na tejto dôležitej veci. Môžem povedať, že čo sa týka toho postupu, je to tiež veľké plus pre mňa, vysvetlíme, čo to znamená a myslím si, že bolo prijaté správne rozhodnutie. Takisto, e, pokiaľ ide o rozhodnutie komisie o týchto dôkazoch na zmrazenie konfiškáciu, najmä keď hovoríme o tých 98,9 výnosov stresnej činnosti, ktoré sa ešte stále využívajú na ďalšie škodenie občanom v Európe a nie len tam. Ale samozrejme, ako povedala pani predsednička, Tiež sa budeme zameriavať na zabezpečenie základných práv. Spomínala to aj komisia. A výnosy, ktoré boli skonfiškované v jednom členskom štáte, budú na základe toho mm, konania o vzájomnom uznávaní, teda obete, by mali mať eh, nárok na eh, vrátenie eh, týchto Eh, prosvedkov, aby sa zabezpečili aj eh, teda mm, ich záujmy a členské štáty by mali eh, medzi sebou si naozaj vybudovať dvoru, aby oni si získali aj nejakú kompenzáciu. Čo sa týka rozhodnutí prijatí v inom členskom štáte, to by mohlo mať iné e, účinky, e, porovne, e, ako nebis iný, musíme posledniť vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi, ako som už spomínal. Otázka e, termínov na zhábanie a konfiškáciu, teda na tieto príkazy. Musíme tam mať jasné lehoty, aby sme zabezpečili efektívne cezhraničné konanie pretože e, treba vykonať e, takéto e, predbežné opatrenia veľmi rýchlo, preto sú vhodné kratšie lehoty a mohli by ste nám viac povedať niečo, čo sa týka tohto aspektu aby sa umožnilo rýchla, aby sa umožnilo rýchle konanie, kompetentné orgány musia komunikovať v prípade potreby, vy ste to spomínali. Týka sa to všetkých fáz tohto procesu. Keď sa zamyslíme nad tým, že je to nariadenie, tak naozaj dúfam, že na konci tejto náročnej práce e, si získa silnú väčšinovú podporu, pretože je veľmi dôležité, aby sme vyslali signál občanom, že nám záleží na ich záujmoch. Ďakujem pekne, pani predsednička. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán Pavel. A teraz dám slovo tieňovej spravodajky pani Spinelli. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem poďakovať pani Schröder a Natali za ich prezentácie. Som z Talianska, takže eh, vidím prínos eh, takéhoto nástroja, ktorý bude záväzným nástrojom Ehm, teda na, nariadenie, pokiaľ ide o tento boj. A je veľmi dôležité, je tento nástroj veľmi dôležitý eh, na boj proti mafii. A ja som za takéto opatrenie bojovala na mnohé roky. A bol to problém dávno predtým, než terorizmus zasiahol Európu. A musíme sa zamýšľať nad e, tým, ako toto riešiť a bude na to tiež určený nástroj. Takže zároveň mám ale niekoľko otázok. Zamýšľam sa nad tým, aký dopad môže mať takéto opatrenia, keď ide o boj proti terorizmu. E, to je samozrejme trestný čin, e, ktorý má zatiaľ veľmi vágnu definíciu aj pokiaľ ide o tú smernicu na boj proti, alebo teda antiterorizmu, ktorá bola práve prijatá. Takže asi je to príliš jednoduché identifikovať niekoho a mm, obať ho o jeho práva. Takže zatiaľ máme takú veľmi vágnu definíciu a dalo by sa to, a vlastne sa to všetko ešte môže zhoršiť tým, e, že tu bude ďalšie aj nariadenie, ktoré tak rozšíri využívanie takýchto konfiškačných alebo teda opatrení na zabanie. A je to tiež doplnenie toho, čo tu máme v texte z roku 2014. Pani Šorder za komisiu spomenula opatrenia. Myslím si, že to je všetko veľmi dôležité, ale treba si e, pamätať ešte aj ďalšie veci. Um, sú to viaceré, viaceré mm, rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, ktoré ukazujú, že sú tu určité rizika, že opatrenia na zmrazenie a zhabanie môžu mať dopad na e, niektoré základné práva, ktoré sú chránené v charto základných práv EÚ a Európskym dohovorom o ľudských právach. Takže v mojej úlohe ako tenová spravodajkyňa sa pokúsim pochopiť to a zabezpečiť, aby všetky procedurálne práva boli zaručené a garantované aby sa zabezpečili tie veľmi vysoké štandardy, ktoré stanovuje naša charta a ktoré upravuje dohovor o ľudských právach. A takisto je to upravené aj v judikatúre Európy. Je dôležité, aby sme transponovali záruku prezumpcie neviny, ktorú upravuje text z roku 2014 a je takisto dôležité Eh, mať eh, vyšetrovania. Mm, článok 11 tejto smernice hovorí, že ak je dôvod, vážny dôvod alebo viaceré dôvody na vykonanie vyšetrovania, ak došlo k porušeniu nejakých základných práv a ak vykonávajúci štát nerešpektuje svoje povinnosti, pokiaľ ide o ochranu základných práv, ktoré uznáva charta, tak vykonanie E, európskeho vyšetrovacieho príkazu musí byť zamietnuté. Takže chcem vám poďakovať e, za odvedenú prácu. E, myslím si, že sme s naozaj spolupracovali veľmi konštruktívne. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Spinelli. A teraz pán Korao. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ako už povedala kolegyňa Spinelli, a ja som z Talianska mám teda talianské skúsenosti a tie talianské skúsenosti uh, hovoria o tom, že toto je veľmi kľúčový nástroj, nástroj, ktorý umožní zmraziť uh, majetok, pretože ak bojujeme proti organizovanému zločinu, tak nie na začiatku toho konania, od začiatku až do konania, do, do konca toho konania, zrazu zistíte, že všetky tie uh, statky sa stratili. Čiže tuto bude niečo, čo nám pomôže. Veľmi podporujeme tento nástroj a e, myslíme si, že by sa mal rozšíriť teda na všetky členské štáty EÚ a preto to všetky tie antimafiánske organizácie požadovali, takisto požadovali také niečo aj, aby teda e, vznikol ten špeciálny výbor prüm, a tam následovala iniciatívna správa, správa z vlastnej iniciatívy, ktorú sme prijali počas tohto volebného obdobia. No a teraz myslím si, že keď sa e, teda príjme nariadenie, to je pozitívne, to sa bude musieť priamo uplatňovať a vlastne urýchli takéto konania. Rozšírenie rozsahu zhábania, to tiež môžeme podporiť, čiže predstava, že je možné zmraziť e, nedostatky, ak nie je ešte vynesený finálny rozsudok. No je tu otázka, ale musíte mať jasné podmienky. A potom sa treba zamyslieť nad tým, či môžu členské štáty vlastne vystupovať proti takýmto mm, vykonávacím nariadeniam. Počuli sme tu odvolávky na e, základné práva, ale keby sme mali v tomto jasnosť, jasno, tej, v tomto bode, tak naozaj budeme môcť zabezpečiť, že budeme mať taký istý efektívny nástroj v ďalších krajinách. Avšak tieto prepojenia sa týkajú aj organizovaného zločinu. Nejde iba o terorizmus. Organizovaný zločin e, sa zglobalizoval o mnoho rýchlejšie než trhy. A ak nezareagujeme e, pravidlami a nástrojmi, ktoré sa budú môcť priamo uplatňovať, E, na celom území EÚ, tak to bude ešte e, stále ťažšie vysporiadať sa s touto výzvou. A potom treba si uvedomiť, že je tu celý rád e, trestných činov, na ktoré by sa to mohlo vzťahovať. niečo by dokonca mohlo e, byť trestané e, odňatím slobody na 3 roky. Takže ďakujem vám všetkým, ďakujem pani Grisbeck za jej prácu a samozrejme som k dispozícii, aby som vám pomohol vo vašej správe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Myslím si, že tá práca bude veľmi zaujímavá, pretože všetky tie rôzne pravidlá, ktoré v českých štátoch máme, sú niekedy výsledkom rôznych skúseností, ktoré sme ehm, nadobudli a ktoré mali rôzny dopad na naše spoločnosti. Takže určite bude veľmi zaujímavé nájsť to spoločné, čo potom budú dodržiavať všetci, čo bude fungovať. Zároveň je to dôležitý spis, pretože si myslím, že iba pred dvomi týždňami sme mali stretnutie expertov z uh, policajnými dôsledníkmi z rôznych krajín, ktorí opäť poukázali na to, že stále viac druhov trestnej činnosti nadobúda tú cezhraničnú dimenziu. Čiže potrebujeme naozaj intenzívnejšiu spoluprácu. Musíme zabezpečiť, aby táto spolupráca fungovala, aby bolo možné dosiahnuť určitý účinok, aby sme teda zastavili niektoré aspoň tieto trestné činy a terorizmus. Na konci rozpravy by som chcela poprosiť e, možno zásobkyniu komisie alebo aj spravodajkyniu, či chcú ešte niečo dodať. Ako prvá komisia, ďakujem. Chcem zareagovať na otázky spravodajkyne. Pýtali ste sa, že čo je hlavná výhoda nového návrhu v porovnaní s existujúcim rámcovým rozhodnutím. Veľmi stručne môžem k tomu povedať že e, forma, teda e, nariadenie, to je hlavná výhoda. A takisto, že máme jeden nástroj, ktorý sa vzťahuje tak na zmrazenie, ako aj na zhávanie a rieši to koherentným spôsobom. Potom e, rozšírený rozsah pôsobnosti v porovnaní s existujúcimi nástrojmi. No a minulý rok došlo k určitému vývoju v členských štátoch tejto oblasti. No, členské štáty si uvedomili mnohé, aký je význam zmrazenia a zhábania aktív ako nástroja na boj proti trestnej činnosti. Takže posilnili svoje národné režimy a potom samozrejme je tu smernica z roku 2014, ktorá e, prináša určitú úroveň harmonizácie a predošlé rámcové rozhodnutia boli z roku 2003 a 2006. Museli sme teda tak povediac dohnať to, čo sa udialo za posledné roky, čiže rozšírenie E, rozsahu pôsobnosti veľmi dôležitá výhoda. Spomínali sa tu už e, lehoty, momentálne v nástroji lehoty nie sú. Myslím, že sú tam teraz lehoty troch dní na zmrazenie, možno trošku dlhšie, 30 a 30 dní na zhábanie. Takže naozaj treba zabezpečiť, e, najmä pokiaľ ide o zmrazenie pri tých cezhraničných tam to musí byť rýchlo zrealizované, aby sa tie aktíva teda zmrazili, než sa niekam presunú a stratia. No a pokiaľ ide o nejaké ďalšie potenciálne zlepšenie, notifikácie a tak ďalej, pokúsime sa zabezpečiť a pokúsime sa aj zareagovať na tie obavy týkajúce sa mm, základných práv, že sú tam teda opravné prostriedky k dispozícii tým osobám, ktorých sa tie opatrenia dotknú, čo samozrejme môže mať veľmi silný dopad na ľudí, Takže návrh vyjasňuje e, právne, opravné prostriedky, teda že sa to e, uplatňuje vo vydávajúcom štáte, ale idú do vykonávajúceho štátu, potom tam budú nejaké notifikácie, teda ľudia budú upozornení, upovedomení o týchto opatreniach. A ako mnohí z vás naznačili. Je to veľmi technická vec, takže je dôležité, aby sme to uh, robili uh, dobre, aby to ľudia v praxi naozaj využívali. To je náš hlavný cieľ tej diskusie, aby sme teda dosiahli práve toto. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a to je vždy tá veľká výzva, nielen zabezpečiť, že e, prax bude efektívna, ale aj naše zákony dali tú možnosť, e, že sa budú efektívne využívať. Natali, aj ty sa chceš tomu vyjadriť? Uh, nemám nejaké pripomienky, nič konkrétne. Chcem len e, vyjadriť potešenie z tejto výmeny názorov. Myslím si, že práca, ktorú s kolegami odvedieme, bude dobrá. Ďakujem komisii za to, že veľmi jasne odpovedala na všetky tie otázky, ktoré boli položené v tomto prvom rozhovore. A chcem ešte doplniť, že určite bude to technicky dosť rigorózne, aby to bolo aj uplatniteľné. Ale sú tam aj prvky takej viditeľnosti konania Európskej únie na ochranu svojich občanov, na ochranu obetí, aby sa teda e, odstránila tá pliaga terorizmu. Ďakujem pekne. Thanks a lot, Ďakujem, Natali. A bolo by naozaj užitočné, keby sme úplne zastavili všetky formy terorizmu, to je veľká výzva, ale myslím, že dokážeme dosiahnuť aký taký pokrok a to je naozaj veľmi potrebné. Takisto, keď hovoríme o obetiach, myslím si, že to je dôležité, aby ľudia teda videli, že na tom nie sú sami, teda nech už sa to uko- u- udeje kdekoľvek, e, myslím si, že to je veľmi dôležitá vec, ktorú tu riešime. Dobre, priamo prejdeme k ďalšiemu bodu na programe. A to je prezentácia, najprv teda prezentácia troch návrhov e, na využívanie šengenského informačného systému SIS-2, teda prezentácia komisie. Vidím, že pán Koeliu, náš spravodajca, tu už je. On zodpovedá za dva z týchto návrhov, čo sa týka SIS v oblasti kontroly hraníc a policajnej a justičnej spolupráce. Pán Lenec zodpovedá za e, návraty, teda návrh súvisiaci s návratmi. Pán Lenec tu žiaľ nie je, ale pán e, Kojo ho nahradí. Ako prvý krok ešte si preverujem, či je tu komisia. Dobre, komisia tu je. Takže najprv dostane slovo komisia, aby odprezentovala všetky tieto tri návrhy. Potom dostanú slovo spravodaj, dostane slovo spravodajca, tieňoví spravodajcovia a potom budú nasledovať ďalšie poslankyne poslanci, ktorí by si prijali vystúpiť a na záver rozpravy dostane slovo aj e, eh, malcké predsedníctvo, opäť komisia, aby mohla zareagovať na prípadné otázky. Takže e, začneme s komisiou. Pán Rosenburg, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dovolte mi začať istými východiskami, na ktorých stojí Schengenský informačný systém, tak ako dnes funguje je dôležité počiarknúť, že tento systém funguje 24 hodín denne 7 dní v týždni a má dvojitú úlohu policajná a justičná spolupráca v trestnoprávnych záležitostiach a pri boji s neregulérnou migráciou. V tomto systéme je 72 miliónov eh, tzv. Eh, upozornení a dokáže ich spracovať. 4 miliardy krát sa do neho vstúpilo. Je to obrovský systém, úhoľný kameň šengenského systému a ako som povedal, operuje 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Niekoľko čísel, ktoré počiarknú dôležitosť tohto systému. Odkedy začal fungovať od roku 2013 do konca minulého roka, 37 tisíc ľudí v dôsledku tohto systému bolo zatknutých. 110 tisíc ľuďom bolo odmietnutý vstup do šengenskej oblasti. 20 tisíc nezvestných našli. 150 tisíc ľudí vysledovali a vystupovali, aby asistovali v trestnoprávnych záležitostiach ďalší ľudia, ktorí sú nebezpeční a predstavujú hrozbu a tak ďalej a tak ďalej. Tieto čísla naozaj sú pôsobivé, systém dobre funguje, samozrejme vždy sú priestory na zlepšenie. V roku 2016, tri roky po SIS 2, komisia urobila vyhodnotenie, e, vychádzajúc z správneho základu. Zistenia boli pozitívne, ale zároveň samozrejme je tu priestor pre zlepšenie. Dovolte mi hovoriť o štyroch oblasti, oblastiach, kde sa zistilo, že by mohlo, mohlo byť e, to ešte lepšie. Používanie SIS členskými štátmi EÚ, najmä informácie, ktoré sú pri týchto upozorneniach. E, ďalej, systémová etika vyhľadávania v databázach národných štátov. Po tretie, potreby vyplývajúce z falošných identít, automatizované identifikácie otlačkou prstov, vrátanie AIS a keď tento systém bude fungovať, tak povinne začať túto e, funkciu v ňom využívať. Ďalšia vec, kvalita údajov a nedostatky údajov, nekorektné, nekompletné údaje, ktoré zadávajú členské štáty EÚ. Je tu potreba, aby vznikla odborná finančná pomoc, zdroje na centralizovanej úrovni, na národnej úrovni, aby bolo možné urobiť zmeny v systéme, aby sa zefektívnil a zrýchlil. Je tu potreba zlepšiť potrebu fungovania, operatívneho fungovania systému aj centrálne aj na úrovni členských štátov EU a v neposlednom rade sú tu pravidlá na ochranu údajov. Je to nariadenie, ktoré treba revidovať, aby bolo možné reflektovať nedávnu, nedávny rámec a zmeny rámca aj pri ochrane údajov. Toľko východiska, čo sa týka vyhodnotenia, teraz odborný kontext. Pred nami máme dnes návrhy. Prvá vec, ktorá možno padne do očí, je, že sú tri. Nie je to jeden návrh. Toto odráža súčasnú legislatívnu štruktúru polit- migrácia a justičná spolupráca jeden nástroj, ochrana hraníc ďalší nástroj, ale odráža to aj túžbu začleniť ďalšiu tému a preto bolo navrhnuté tretie nariadenie a táto téma vytvára istú trojitú štruktúru, ktorá je e, komplikovaná, ale nevyhnutná, pretože odráža rozdielne vzorce zapájania sa členských štátov EÚ do šengenského AKI. Takže aj keď by sme sa tomu radi vyhli a mali iba jednu, naše právne služby nám naozaj silne odporúčali zachovať túto trojitú štruktúru. Pozrime sa teraz do e, obsahu, okrem technických zmien, ktoré sú potrebné a ktoré vyplynuli z vyhodnotenia. Máme tu závažné politické zmeny, ak e, to tak možno povedať. Jedna sa týka biometrie. Tento návrh rozširuje počet biometrických identifikátorov, ktoré by sa mali použiť. E, otlačky prstov tam už boli, ale e, uh, otlačky e, iného typu boli pridané. Tvár, obraz tváre ktorý sa dá teraz použiť aj na účel identifikácie, pretože technológia dneška umožňuje použiť rozoznávanie tváre, obrazu tváre, takže sa dá využiť aj na právnej úrovni. A DNA bola ďalšia vec, ktorá sa týka napríklad nezvestných, ktorých identita sa musí podporiť e, alebo ozrejmiť vtedy, keď nie sú dostupné iné biometrické e, prostriedky pretože nepochybne treba určiť identitu nezvestného a keď e, vznikajú nejaké pochybnosti, tak aj DNA a otlačky prstov musia byť odobraté. A čo sa týka opatrení na nové možnosti, nové kategórie oznámení, výstražných oznámení, e, napríklad nové typy trestnej činnosti, Uh, A tu prichádzajú do hry otlačky dlaní, ktoré budú novými typmi odtlačkov potvrdzujúce identitu podozrivých. Pretože ak sa otlačky prstov nájdu na pištoli, ktorá, alebo strelnej zbraní, treba potvrdiť takúto identifikáciu. Čo sa týka boja proti terorizmu, ide tu najmä o efektívnu výmenu informácií o podozrivých z teroristických trestných činov, je tu povinný systém výstražných oznámení a výstrah v aktivitách týkajúcich sa terorizmu a kľúčové slovo tu je povinný systém. Dnes je to možné a bude to povinné. Po druhé, indikovanie vo výstrahe samotnej, či predmetná osoba je zapojená do aktivít súvisiacich s terorizmom. A po tretie, zavedenie nových krokov, tzv. Eh, inquiry checks, ktoré sú medzi diskrétnymi krokmi a verejnými krokmi, ktoré robíme dnes ako opatrenia a umožňuje nepriame e, vypočúvanie podozrivého. Po tretie, máme tu kategóriu zásadných zmien, ktorá sa týka preventívnych výstrach. Tieto návrhy sa používajú pri prípade nezvestných, keď napríklad ide o únos rodičom, alebo sa predpokladá, že tu ide o vysoké riziko únosu rodičom a keď tu je nebezpečenstvo, že rodič by mohol uniesť dieťa, tak potom pohraničné hliadky a orgány presadzujúce právo v praxi môžu preskúmať užšie okolnosti, za ktorých cestuje takto ohrozené dieťa a v prípade, v prípade, že je to nutné, takisto dieťa umiestniť do ochrany policie. Treť, štvrtá kategória návraty odmietnutia vstupu a výstrahy týkajúce sa týchto návratov a odmietnutia vstupu. E, zaviedli sme teda osobitnú kategóriu výstrah, ktorá sa týka nelegálnych migrantov, ktorí nemajú, nemajú už právo zostať v šengenskej oblasti a musia sa navrátiť do e, inej krajiny. V SIS bude teraz možné pre úrady zistiť, či títo navrátilci naozaj odišli zo šengenskej oblasti, a navyše tieto orgány budú upovedomené v prípade, že e, títo ľudia, ktorí musia odísť, neodišli. A potom bude možné prijať nevyhnutné opatrenia, kedykoľvek e, to bude potrebné. Ďalej SIS bude sledovať aj druhotné pohyby, pretože samozrejme je možné, že sa budú títo navratilci snažiť vyhnúť návratu do svojej pôvodnej krajiny tým, že vstúpia do inej krajiny EÚ už teda aj prechod interných šengenských hraníc bude niečo, čo sa bude dať sledovať. Čo sa týka lepšej výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi členských štátov v oblasti návratov co prítomných, rozsah pôsobnosti nebude modifikovaný novými opatreniami. Už dnes existuje právny základ SIS, ktorý umožňuje využiť systém SIS na aplikáciu smernice o, návrat, smernice o návratoch a to sa aj týka zákazu vstupu do niektorej krajiny. Takéto niečo už v SIS predtým existovalo, bude sa to využívať e, znova. Piatá kategória zásadných zmien sa týka inštitucionálnych používateľov, teda kto môže použiť systém SIS. A to sa týka najmä agentúr. Je to Eurojust, ktorého práva vstupu do systému zostávajú nezmenené. Europol, tu navrhujeme rozšíriť prístupové práva do systému, aby Europol mohol sa dozvedieť o všetkých výstrahách, ktoré boli zadané v systéme. Komisia považuje tento krok za reflektovanie mandátu Europolu. Je tu nové, nové nariadenie Europole a takisto sa tu odráža aktívne zapojenie sa do boja proti pašovaniu migrantov a sexuálnemu vykoristovaniu detí prepojenie medzi terorizmom a organizovaným zločinom, to už je veľmi dobre známe prepojenie a tento rozšírený rozsah pôsobnosti umožní Europolu uh, byť úspešný aj v prípade, že uh, výstrahy v systéme uh, sú výzvou pre analytické skúsenosti. Frontex, agentúra pre ochranu vonkajších hraníc EÚ, e, nemá dnes vstup do SIS. Myslíme si, že je nevyhnutné, aby, si, aby Frontex mal možnosť vstupu do SIS. Tieto týmy, ktoré operujú v tzv. hotspots, musia mať prístup do databas SIS, aby zabránili istým nežiaducim javom, Tieto návrhy znamenajú, že zamestnanci Frontexu môžu vstúpiť do centrálneho SIS, ale nebudú môcť oni sami vydávať výstrahy, jedine, že sa tak rozhodne členský štát na území, ktorého pôsobia títo zamestnanci Frontexu. Takže je to istý obmedzený prístup do systému. A napokon posledná agentúra, ktorú to, tu spomínam, je EU LISA, je zodpovedná za e, prevádzkový manažment SIS, je tu priestor pre zlepšenie pri analýze kvality dát, pri analýze štatistik. Táto agentúra by sa mohla v tejto veci zlepšiť, posilniť svoju schopnosť e, riešiť tieto veci a takisto špecifické povinnosti EU LISA pri dodatkových doplňujúcich informáciách a pri testovaní. Napokon e, záverom, pani predsedajúca, niekoľko slov k nákladom. Celkové dodatočné náklady na implementácie týchto navrhovaných zmien, ktoré by sa mali udeť medzi rokmi 2018 a 2019, náklady sú 67,9 milióna eur odhadované. Pozostávajú zo 64,3 na odborný no, skvalitnenie a posunutie na vyššiu úroveň, upgrade, a 3,6 milióna, skromná suma, ktorá sa bude týkať iba tretieho návrhu, to znamená navrátilcov a návratov z, EU e do iných krajín. Aké budú náklady na národnej úrovni? To znamená, EÚ bude musieť zmodernizovať a rozvinúť národné systémy v súlade s týmito zmenami. E, na to komisia pridelila 1,2 milióna pre každý členský štát ako príspevok na tieto náklady a toto bude v kontexte národných programov týkajúcich sa ochrany hraníc. Toľko z mojej strany ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. Myslím si, že všetci sa zhodneme v tom, že nie je dôležité len zhromažďovať akékoľvek údaje, ale je dôležité zároveň zabezpečiť aj kvalitu a správnosť údajov, inak nemôže práca s nimi byť efektívna. Myslím si, že tu máme, budeme mať dôležitú rozpravu, ako používať rozličné zložky na rozličné účely a možno mať na mysli i to, že čoskoro príde návrh alebo návrhy na interoperabilitu. To treba mať na zreteli už teraz, keď hovoríme o niekoľkých nových myšlienkách v systéme SIS. Priamo teraz dám slovo ku všetkým trom tematikám. Najprv pánu Koeliovi, je to náš spravodajca za EPP, ktorý je možno jedným z najskúsenejších eh, poslancov pretože sa už dlhé roky zaoberá šengenským informačným systémom. Máte slovo, pán Koelio. Ďakujem pekne, pani predsednička. Na úvod by som sa chcel poďakovať komisii za naozaj kompletnú prezentáciu. E ako sme počuli, je tu množstvo čísel, ktoré svedčia o tom, že SIS je najväčšou databázou Európskej únie. Komisia hovorila o 70 miliónov víziev v Lani prehliadlo sa, bol, v podstate bolo prehliadlo viac ako 4 miliard krát. A chcem zdôrazniť, že tu bolo viac ako 200 tisíc ľudí, ktorí boli nájdení v roku 2016, čo predstavuje 38-percentný nárast v porovnaní s rokom 2015. Je pravdou, že SIS je najväčším, najčastejšie využívaným, najlepšie implementovaným E, systémom v oblasti bezpečnosti a spravedlivosti. Je to naozaj úspech, e, ktorý chráni to, čo občania si najviac vážia, voľný pohyb, pretože chráni vonkajšie hranice a zlepšuje vnútornú bezpečnosť tým, že je to hlavný nástroj pre policajné zložky aj pre súdnu spoluprácu medzi členskými štátmi. Európsky parlament vždy bojoval za to, aby SIS sa rozvíjalo štruktúrovaným spôsobom a v súlade s stanovenými cieľmi. To znamená, SIS musí byť prínosom pre orgány pracujúce v teréne, musí poskytnúť bezpečnosť občanom a zároveň musí rešpektovať ich základné ľudské práva. A to je dôvod, pre ktorý tento parlament v čase, keď sa vytváral SIS-2, žiadal nové funkcionality, viac prístupov ale aj strednodobé hodnotenie. Vedeli sme, že výzvy, ktoré musí riešiť SIS, sa stále menia, ale že sa e, často v podstate zmeny, tak na poslednú chvíľu sú na škodu e, práv občanov a nie nutne e, užitočné pre orgány presadzujúce právo a preto EPP víta tieto tri návrhy. Kolega Jolene Lenajs, ako ste povedali, spravodajca eh, pre jednu z týchto smerníc sa nemohol zúčastniť, je na konferencie PP eh, na Malte tento týždeň. Čo sa týka návratov, chcel, požiadal aby som povedala, že EPP víta snahy komisie vyriešiť problémy návratov nelegálnych migrantov Priemerná efektívna miera návratnosti za posledné e, roky bola veľmi nízka, dokonca pod 50 a boli tu veľké rozdiely medzi rôznymi národnosťami. Je nutné zvýšiť efektívnu mieru návratov tak, aby sme e, mohli v podstate dodržiať naše podmienky a záväzky chrániť tých, ktorí potrebujú ochranu. Otázka migrantov je zložitá. V Lani sme už riešili otázku modernizácie európskych cestovných dokladov. Aktuálny návrh nanútiť povinnosť členským štátom zaviesť v rozhodnutí rozhodnutia o návratoch do SIS je významný, síce drobný, ale významný krok podpory e, riešenie zložitej skladačky policajnej práce v rámci ochrany bezpečnosti a boja proti nezákonnej migrácii. Čo sa týka policajnej spolupráce, ochrany hraníc, strednodobé hodnotenie podľa aktuálneho rámca sa realizuje a cieľom je riešiť výzvy, ktoré sú tu identifikované, ale zároveň aj tie, ktoré boli identifikované v Európskej agende pre migráciu, Európskej agende pre bezpečnosť. Je pravdou, že SIS je horizontálny systém a som presvedčený o tom, že tieto zmeny umožnia lepšiu spoluprácu a lepšiu výmenu informácií. Dovolte upozorniť nás o pár vecí. Poprvé, bude tu viac nástrojov na boj proti tzv. krízu utečencov. Členské štáty budú musieť zadávať do systému informácie o rozhodnutiach o návratoch a viac agentúr priamo z terénu bude mať prístup do systému. Po druhé, bude viac nástrojov na boj proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti, napríklad biometrické údaje alebo povinnosť dať alerty do, o ľuďoch, ktorí sú hľadaní pre teroristickú činnosť. Po tretie, bude tu viac nástrojov na ochranu detí, pretože bude špecifický alert pre deti, ktoré sú v ohrození e, únosu. A návrh má za cieľ posilniť e, tento systém. Je tu zameranie na kvalitu údajov, bezpečnosť údajov, ochranu údajov a hladké fungovanie systému. Som presvedčený, že môžeme tieto návrhy predsa len ešte zlepšiť. Prvý krok je dôležité mať konštruktívny dialog s komisiou, takže rád by som požiadal tieňových spravodajcov Európsku komisiu, aby sme zorganizovali prípravné stretnutie a e, prešli detailne tieto návrhy ale už teraz mám zo pár otázok na komisiu, ktoré by som e, rád položil a dal si veci objasniť. Od samého začiatku komisia a naozaj aj tento parlament obhajovali to, že by nemal byť žiadne národné kopie. To znamená, že by sme sa mali zameriavať na to, že systém bude centralizovaný, v tom systéme budú uchovávané alerty a že nebudú existovať zrkadlové kopie na národnej úrovni. Kompromisom v tom čase bolo to, že sa to ponechalo na členské štáty. Dnes napriek tomu, že e, iné systémy sa robia centralizovaným systémom, komisia navrhuje národné kopie, povinné národné kopie pre SIS. Takže moja otázka je jednoduchá. Prečo? Dovolte e, to povedať konkrétnejšie. A za minulý rok, ako dlho bol centrálny systém mimo prevádzky? Backup v Austrii nefunguje dobre? Neinvestovali sme dostatok peňazí do sietí, ktoré prepájajú členské štáty na centralizovaný systém. Ja by som si rád vypočul odpovede na tieto otázky zo strany komisie. Mám viac otázok. Koľko by to stálo? Povedali nám, že komisia je ochotná dať 1,2 milióna každému členskému štátu. Samozrejme, to nebude stačiť. To znamená, členské štáty budú musieť aktualizovať svoje národné kópie, v tom zmysle, že teraz tam nemajú biometrické údaje? Druhá posledná otázka sa týka Spojeného kráľovstva. Ako viete, článok 50 e, bol aktivovaný včera. Pokiaľ tomu rozumiem, tak Spojené kráľovstvo dostalo dočasne prístup do SIS v oblasti policajnej spolupráce. Aká je teda aktuálna situácia? malo by Spojené kráľovstvo, ak sa rozhodne pre opt-in do SIS, pre účely kontroly hraníc, za akých podmienok im to umožníme? Je to vôbec možné? Určite nedáva zmysel, aby e, Spojené kráľovstvo e, si muselo vytvárať svoj vlastný systém. Ďakujem pekne, ďakujem za predstavenie všetkých troch spisov aj za už konkrétne otázky tým všetkým trom spisom máme tých istých tieňových spravodajcov, takže najprv dám slovo tieňovým a potom, ak niekto iný sa bude chcieť vyjadriť, tak dostane priestor. Začnem tieňovým spravodajcom z SAD, Miriam Dali. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem komisii za predstavenie troch návrhov SIS. Ďakujem pánovi Kojovi za to, že sa s nami podielilo svoje stanovisko k viacerým veciam. A ja by som chcela navrhnúť pozíciu, naznačiť pozíciu socialistov a demokratov a spomenúť naše obavy a naše návrhy zlepšenia systému. Súhlasím s pánom Kojom, že systém funguje ale to neznamená, že sa nedá zlepšiť. A je tu viacero vecí, v ktorých môžeme spolupracovať a systém zlepšiť. A tu súhlasím aj so spravodajcom v tom, že je potrebné mať konzultatívny dialog s komisiou aj medzi nami navzájom, pretože podľa mňa to je jediný spôsob, ako naozaj zlepšiť tieto tri návrhy, o ktorých dnes rokujeme. Začnem rovno tým, že poviem, že my ako SAD vítame návrhy komisie, konkrétne teraz, pretože podľa nás potrebujeme posilniť Európu a orgány Európy a dať jej potrebné nástroje na to, aby mohla dať občanom bezpečnosť, ktorú očakávajú a zároveň by mohla zabezpečiť základné ľudské práva našich občanov. Pretože zabezpečenie bezpečnosti občanov je povinnosť, ktorú máme všetci ako zákonodárci a preto sme presvedčení, že musíme naďalej posilňovať nástroje, ktoré máme, aby sme zabezpečili to, že budú aktuálne, efektívne a účinné. A stojí za zmienku aj to, že žiadna iná spolupráca e, presadzovania práva nemá také veľké e, informačné toky v reálnom čase s dobrými výsledkami ako SIS. A je potrebné tento systém posilniť, takže vítame E, tieto návrhy. Chceme bojovať proti terorizmu. E, uvádza sa tu povinnosť zadať záznam do SIS e, v prípade podozrenia spáchania trestnej činnosti, napríklad socialisti a demokratie ako tieňová spravodajkynia. Tu musím zdôrazniť, že my by sme chceli zdôrazniť to, že s dvomi miliónmi koncových užívateľov systému je len korektné a spravedlivé zabezpečiť to, aby nutnosť a proporcionalita ďalších biometrických údajov, ktoré budú zadávané do systému, boli zachované. Posilňuje sa systém, zosúľaďuje ho s novým nariadením o ochrane údajov, predovšetkým v súlade s tým väčším počtom údajov, ktoré budú zadané do systému po jeho modernizácii. Musíme zabezpečiť to, aby všetky náležité záruky boli um, zavedené takisto. Hlavne v tomto technologickom veku dáta občanov sú mimoriadne cenené a ochrana takýchto údajov a ochrana súkromia našich občanov je základným právom, ktorý musíme, ktoré musíme zachovať. Vítam zavedenie toho, že do systému si sa budú dávať záznamy o chýbajúcich, o, o pohrešovaných deťoch Áno, sú tu preventívne záznamy e, detí, ktoré sú vystané veľkému riziku nosu a Ďakujem aj tomu, že komisia nás, kolegovia aj mňa ma vypočuli a dúfame, že budeme naďalej tlačiť na túto vec. Čo sa týka e, detí, ktoré sú vystavené veľkému riziku, že ich rodičia unesú, súhlasím s tým, že takéto záznamy môžu byť spravené len na požiadanie súdu. Zabezpečenie takéhoto rozhodnutia, ktoré bude prijaté v zákone. Zabezpečenie tejto kategórie e, pohrešovaných detí, e, ľudí je robené individuálne, musí sa to riešiť e, citlivo vzhľadom na povahu tejto veci. Zavedenie záznamov SIS ohľadom trestných činov terorizmu posilnia cezhraničnú spoluprácu a pomôžu orgánom zbierať potrebné informácie včas a ešte posledná vec, čo sa týka využívania systému SIS pre návrat štátnych príslušníkov tretich štátov, ktoré pobývajú na území EU nezákonne. SAD chce zabezpečiť to, aby sme nezmiešavali dve rozdielne veci, bez toho, aby sme mali potričné záruky. Pro všetkým, keď komisia hovorí o tom, že sa nemení rozsah pôsobnosti SIS a zároveň uvádza, že SIS už sa využíva na návraty. Ja by som tu chcela zdôrazniť, že tu budú nové veci, ktoré budú zahrnuté, vrátane napríklad toho, že imigračné orgány budú e, mať povinnosť e, e, zadávať do databáz e, informácie o odmietnutí vstupu a o návrate. Bude to viditeľné v celej EÚ čo sa týka finančných aspektov, máme podobné obavy ako spravodajca, čiže prvá otázka sa týka rozpočtu. Návrh, ako mi to povedal, že asi 68 miliónov bude vyčlenených do roku 2020, ale my nemáme informácie o tom, čo sa udeje potom. Otázky znejú, ten systém E, bude funkčný, aké prevádzkové náklady sa predpokladajú a čo sa týka napríklad návrhu kontroly na hraniciach, pôjdu tie peniaze z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, konkrétne z prostriedkov vyčlenených na systém vstup-výstup po tom, čo sa na tento návrh znížil rozpočet a pýtame sa na základe, akého právneho základu sa tieto peniaze presunú a do akej miery zákonodácovia budú zapojení do tohto konkrétneho procesu. Ďalšia otázka sa týka údajov. návrhu sa uvádza, že ak údaje o osobe sú uchovávané, táto osoba má právo požiadať prístup k týmto údajom, aby mohla zabezpečiť to, že tieto údaje sú správne a spraviť tam, požiadať o, opravu. tu by som si chcela vypočuť niečo viac od komisie o tomto konkrétnom aspekte. Takisto sa tu hovorilo o kategórii kategórie pohrešovaných neznámych tu by sme sa zameriavali asi skôr na otlačky prstov v prípadoch e, trestných činov, keď e, osoba nie je identifikovaná. Aký je konečný cieľ v tom zmysle, ako toto môže konkrétne fungovať? A posledná vec sa týka toho, že členské štáty budú mať v kompetencii sankcie, ak porušenie predpisov povedie k újme finančnej, morálnej a fyzickej, akej újme? Mohla by nám komisia k tomu povedať niečo viac? Ďakujem. Ďakujem pekne, Miriam. Takže množstvo otázok, e, ktoré snáď neskôr e, zodpovie komisia. Ďalší tieňový je ECR, pán Halau. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujeme komisii. ECR uznáva problémy, ktoré E, sa svojim návrhom chce riešiť, konkrétne nezákonná migrácia a trestná činnosť, ako aj to, že je nutné nájsť rýchlo riešenia na tieto problémy. Podporujeme ciele návrhu aj veľkú väčšinu navrhovaných detajlov, bez toho, aby som ja teraz zachádzal do detajlov. Mám jednu pomerne konkrétnu otázku a pripomienku. Už sa o tom čiastočne hovorilo, pán Kojo je to spomenul. Uh, Komisia v návrhu uvádza, že okrem centralizovaného SIS systém má zahrňať aj národné zložky. Inými slovami, každý členský štát má vytvoriť čiastočnú alebo úplnú kopiu databázy SIS a záložný systém. Určité členské štáty, vrátane toho môjho, sú presvedčené o tom, že členské štáty by mali mať možnosť sa rozhodnúť, E, aké technické riešenia použijú na implementáciu nariadenia SIS. V tomto prípade, či chcú alebo nechcú e, vyhľadávať priamo v centrálnom SIS, alebo či si chcú vytvoriť národné kopie SIS databázy. Je potrebné zdôrazniť, že keď e, vznikol SIS-2 len pred niekoľkými rokmi, členské štáty, komisia v podstate im povedala, aby nevytvárali národné kopie datafajlov, ale aby skôr priamo vyhľadávali v centrálnom systéme SIS. Vytvorenie národných kópií SIS a záložných systémov nebude nutne najefektívnejším riešením e, e problému nedostupnosti porovnaní s centrálnym SIS a jeho zálohou, ktorá by mala byť čo najspolahlivejšia. Národné kopie a záložné systémy takisto môžu vyvolať ďalšie rizika ochrany údajov. Nedostupnosť aktuálneho centrálneho systému väčšinou súvisela e, medzi presunom medzi hlavným centrom a záložným centrom. E, dostupnosť by sa dala vyriešiť tým, že by sa nariadenie modifikovali takým spôsobom, aby obe centrá mohli fungovať simultáne. Ale mimochodom ECR, čo sa týka tých ďalších vecí, ECR podporuje e, všeobecne návrh komisie. Ďakujem pekne, pán Halau. Posledný tieňový spravodajca za ALDE, pán Defri. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja nebudem opakovať to, čo tu tak vynikajúco povedal náš líder, čo sa týka SIS, Carlos Coelho. E, takže plne súhlasím so všetkým, čo povedal ohľadom tých všeobecných komentárov o SIS. Po druhé, ešte som nemal dostatok času na to, aby som všetky tie technické detaily návrhu si prečítal, takže mám len tri otázky, problému, ktoré, problémom, ktoré podľa mňa sú dôležité. Problém posilnenia a toho, že do SIS pôjdu fotografie, otlačky dlaní. A ja súhlasím s tým, ale pochopil som to správne takto, že členský štát, ktorý napríklad má otlačok tváre digitálny alebo otlačok dlane nejakej osoby, nemá povinnosť to dať do SIS. Môže to tam zadať, ale nemusí. Pochopil som to správne. To by znamenalo napríklad, že keď povedzme, sú nejakí teroristi, máme o nich nejaké informácie, máme aj tlačky dlaní alebo iných digitálnych, pretože v nejakej inej príležitosti boli, bolo s nimi vedené vyšetrovanie a idú e, do iného štátu pod falošnou identitou. To sa často deje. Vieme, že aj parížský atentát, atentátnik prišiel na európske územie e, s falošnou identitou. Ak nie je povinné e, zadávať tieto systémy, tak budú môcť pohybovať sa oveľa voľnejšie ako tí iní, ktorí sú v systéme používame z nejakého iného dôvodu, ak som to pochopil správne. A nerozumiem tomu, že prečo sa nesnažíme zadefinovať to, že ako náhle nejaký členský štát má takéto digitálne údaje, či už tlne alebo tvár osoby, ktorá je odsudená alebo podozriva z páchania terorizmu, prečo nemusia to povinne zadať do systému SIS? To je moja prvá otázka. Druhá otázka. Keď e, sú pozitívne nálezy, na hraniciach, ktoré sa týkajú teroristov. Nemôžeme ich povinne posunúť Europolu. Europol má špecifické poslanie. Má to špecifické poslanie boj proti terorizmu. Nemôže vykonávať svoju úlohu, ak nebude mať dispozícii všetky údaje, aby mohlo byť analýzu a dať potom výsledky analýzy členským štátom k dispozícii. Prečo nemôžeme predpokladať potom, že za každým, keď bude nejaký konkrétne prekročenie hranice alebo podobne a bude v podstate pozitívna lustrácia, Povinne by to mali posielať rovno na Europol. A tretia otázka ohľadom odmietnutia e, vstupu alebo odmietnutia pobytu. Ak som to správne pochopil, momentálne členský štát môže dať do SIS záznam o osobe, ktorá má zákaz vstupu. Podľa nového návrhu bude musieť dať záznam vždy, keď bol daný zákaz vstupu podľa smernice a tak ďalej. Ak som to pochopil správne, tak z pohľadu bezpečnosti je to len fakultatívne. Zobrem uvedem príklad. Niekto odo mňa z našej krajiny, e, e, ktorý je zaslaný späť do svojej krajiny. E, povedzme Belgicko vydá zákaz pobytu na 5 rokov, ale neoznámi to. Môže táto osoba prísť na územie Európskej únie cez iný štát? Naozaj ma prekvapuje toto ustanovenie, že je tu v podstate ne povedal by som kriminalizácie, ale systematického zadávania všetkého, čo sa týka nezákonného pobytu, ale nevyužíva to na tie účely, ktoré podľa mňa by sme mohli využiť na boj proti naozaj trestnej činnosti. Takže neviem, z akého dôvodu tu nemáme povinný automatický systém oznamovania v prípade závažnej trestnej činnosti či terorizmu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Uh, odpoveď teda je, že máme tak veľa databáz na také rôzne účely, že neviem, či nám v tomto pomôže interoperabilita. Ale možno komisia bude mať nejaké odpovede pre nás. No než dám opäť slovo komisii a nášmu spravodajcovi, chcela by som dať slovo uh, predsedníctvu rady Dúfam, že pani Brinkat nám e, poskytne nejaké prvé informácie o tom, aký je stav rokovaní v Rade. Vážené poslankyne a poslanci, kolegyne a kolegovia, súhlasíme s tým, že šengenský informačný systém je dôležitý pre bezpečnosť Európy a máme e, je to našou zodpovednosťou, aby sme posunuli tento eh, spis ďalej v prospech našich občanov, v prospech eh, budúcnosti Európy. Je to priorita pre malcké predsedníctvo. Zvolali sme teda aj ďalšie zasadnutia, aby sme v diskusiách postupili ďalej podrobné čítanie e, troch návrhov SIS, článok po článku, momentálne prebieha v príslušnej pracovnej skupine. som má za cieľ ukončiť prvé skúmanie všetkých troch návrhov do konca mája roku 2017. A samozrejme chceme plne spolupracovať s parlamentom a poskytnúť všetky potrebné informácie. Avšak treba poznamenať, že fáza trialógu bude už počas estonského predsedníctva. Ďakujem pekne. Ďakujem. Takže teraz e, dám slovo komisii. Ak chcete a viete zodpovedať na otázky, tak nech sa páči, máte možnosť. Ďakujem pekne. A ďakujem všetkým pánovi Koľovi, teňovým spravodajcom za ich prvé pripomienky, otázky. Veľmi vítam prvý návrh pána Koeja, aby bolo také technické prípravné stretnutie, kde by sa mohlo zájsť trošku do hĺbky v týchto témach, pretože všetci vieme, že je to veľmi technicky náročné. Niektoré témy si vyžadujú viac času na diskusiu. Takže sme absolútne pripravení. Ehm, podielať sa na takýchto stretnutiach. Začnem teda otázkami pána Koelia. Spomenali ste, že je to asi jeden z tých v tejto miestnosti, ktorí najlepšie poznajú ten šengenský informačný systém. Z nášho pohľadu je v podstate jedným z otcov zakladateľov toho systému, ako ho dnes poznáme. Takže je dobré, že on sa opäť ujal e, vedenia, e, aby sa teda parlament dopracoval ku konštruktívnemu stanovisku. Ďakujem veľmi pekne. K vašim otázkám teda. Prečo navrhujeme národné kópie? E, spomínal to aj pán Halahalo. Aj nám to trošku spôsobuje hlavy bol. Veľmi hlboko a podrobne sme sa zamýšľali na toto situáciu, keď sa na to pozrieme z pohľadu princípov a centralizovaného riešenia, tak to centralizované riešenie bolo určite to preferované, ale zároveň vidíme aj to, že v realite SIS je skôr takým hybridným systémom. To, ako sa za roky vlastne rozvíjal, ako sa stal takým úspešným výkonným systémom, ako teraz poznáme, to vlastne vychádza z jeho zmiešanej architektúry. Teda je tam centrálny systém, ktorý podporujú národné systémy. A realita samozrejme je taká, že dnes máme 24 členských štátov, ktoré majú národnú kópiu. Iba 5 členských štátov takúto kópiu nemá. No a keď sme sa tak eh, rozprávali s týmito členskými štátmi o ich názoroch, tak Eh, mnohé štáty, ktoré majú kópiu, eh, sú s tým veľmi spokojní, investovali do toho a nechcú sa vzdať tejto možnosti. Takisto zaznela tá pripomienka, že systém nikdy vlastne poriadne eh, nezlyhal za posledné roky, vždy fungoval. Avšak e, mohli by sme si urobiť aj ďalšie kolo, mohli by sme povedať, že áno, fungoval práve preto, že to podporovalo aj 24 národných kópií, ktoré prevzali veľkú časť eh, celej tej eh, premávky tých, toho systému. Takže Nezabúdajme, že keď, diskutu, keď, budeme, keď sme o SIS diskutovali pred nejakými 10-15 rokmi, tak napríklad automatizované systémy rozpoznávania eh, VČ značiek neexistovali. Mnohé veci neexistovali. A to, čo dnes existuje, E, e, to veľmi súvisí často s týmito mm, automatizovanými vyhľadávaniami, čiže je tam okamžitá reakcia a dá sa to dodať práve vzhľadom na tú súčasnú hybridnú architektúru toho technického systému. A samozrejme využívanie SIS na hraniciach, ktoré teraz bude systematicky, bude to veľmi rýchle, čiže systematicky sa bude kontrolovať každý cestujúci na vonkajších hraniciach, bude sa reálne, aktuálne kontrolovať v SIS, nebude tam žiadne čakanie, čiže technické riešenie, ktoré podporí spolahlivosť e, a robustnosť systému a ktoré zníži zraniteľnosť systému, e, treba brať do úvahy. Čiže v tomto kontexte sme sa dopracovali k tým konkrétnym odporúčaniem ku konkrétnemu návrhu, ale je jasné, že o tom treba ďalej diskutovať tak s vami, ale samozrejme aj v rade, kde zazneli vlastne rovnaké otázky ako tu. Čiže sa tomu musíme ďalej venovať. Vaša druhá otázka, pán Koelio, sa týkala Spojeného kráľovstva. No samozrejme, Spojené kráľovstvo poznáme ako veľmi aktívneho využíva- používateľa SIS e, v kapitole policajnej spolupráce. Taká je dnešná realita, čo sa udeje o dva roky tak ako vo všetkých ostatných oblastiach zatiaľ nikto nevie. Uvidíme, je to otvorená otázka. K niektorým tým ďalším otázkam, ak dovolíte, nebudem sa venovať tým veľmi technickým, to radšej prediskujeme niekde inde. Takže dotknem sa ochrany údajov, to spomínala pani Dali. Áno, je to veľmi dôležitá téma. Myslíme si, že návrhy, tak ako ich komisia v decembri schválila, zohľadňujú aktuálne pravidlá v oblasti ochrany údajov. Robili sme niekoľko veľmi konkrétnych návrhov, napríklad pravidla týkajúce sa vývazu údajov, požiadavky súvisiaci s proporcionalitou, ak teda členské štáty chceli napríklad predlžiť vypršanie týchto údajov alebo upozornení E, potom sú tam veľmi jasné pravidlá na hlásenie incidentov, e, potom sú tam takisto e, kratšie lehoty na uchovávanie údajov, napríklad práve tých evinečných značiek vozidiel a bi biometrické dáta. Takže áno, myslíme si, že ten súbor nástrojov naozaj je na špičkovej aktuálnej technologickej úrovni, ale môžeme o tom samozrejme podrobnejšie diskutovať. Financovanie po roku 2020. Ľahká odpoveď je povedať, že všetko je vo vašich rukách, o tom nerozhoduje komisia. Ale myslím si, že takisto je férové povedať, že výkonný systém, potrebný systém si vždy nájde prostriedky, ktoré sú potrebné na jeho financovanie, udržiavanie. Takže Určite to pre nás bude priorita, keď sa bude navrhovať finančný rámec. Po tomto období transfer prostriedkov e, na tie návrhy, ktoré vychádzajú z toho návrhu o inteligentných hraniciach, e, to išlo na hranici ISAF, e, takže myslím si, že sa to diskutovalo aj tu v parlamente. Ehm, samozrejme, mohli sme z toho zásadne úsporiť v pokiaľ išlo o tie inteligentné hranice, tam bol pôvodne podstatne vyšší roz, rozpočet a po tej skúšobnej fáze a po štúdiách teda mm, bol prijatý nový návrh v apríli minulého roku. Takže to prichádzajú prostriedky z odpovednosť členských štátov sa spomínala, áno, to všetko sú kategórie, tam sa nerozlišuje, čiže štáty teda zodpovedajú za všetky aspekty, za ktoré nesú zodpovednosť, e, pokiaľ ide o osobného údaje. No a na záver ešte k tomu, čo spomínal pán Dupré, biometrické údaje. Dnešná situácia je taká, že je povinné nahrávať biometrické údaje, ak je to relevantné, ale nie je povinnosť hľadať alebo využívať tieto údaje. A to je ten nový prvok, pretože je super, že do systému nap- naplníte údaje, ale ak ho nevyužívate, tak sa míňa účinkom. Čiže dnes členské štáty e, z rôznych dôvodov vlastne nevyhľadávajú vo všetkých potrebných situáciách tie údaje a tento návrh má teda priniesť zmenu. Čo sa týka Europolu, e, bude mať väčšiu úlohu bude povinné, aby Europol zdieľal tieto údaje so všetkými. No nevieme, nemyslíme si, že to je možné. E, Europol je hostiteľom, ale nie majiteľom údajov. Čiže mm, majiteľmi sú naďalej členské štáty, preto iba členské štáty sa môžu rozhodnúť o tom, kto bude mať prístup. A čo sa týka zákazov vstupu k vašej poslednej pripomienke, dnes už je povinné do SIS vkladať takéto zákazy vstupu súvisiace so závaznou, závažnou trestnou činnosťou a s terorizmom, ale zatiaľ e, nie, pokiaľ ide o migráciu. Takže ak ľudia e, majú nejaké rozhodnutie o návrate a súvisí s tým aj zákaz vstupu, ktorý vydá členský štát, tak dnes nie je povinnosť ani možnosť. No, možnosť, ale nie e, teda povinnosť e, vkladať tieto informácie do systému a to bude nový prvok, čo je potrebné, aby teda SIS bol uh, efektívnejší. Myslím, že tým som, uh, pani predsednička, zodpovedal na niektoré otázky, určite nie na všetky, ale samozrejme sme pripravení ďalej o tom diskutovať. Ďakujem veľmi pekne a samozrejme tešíme sa na ďalšie informácie a odpovede neskôr v tomto procese, ale samozrejme e, aj na všetky otázky súvisiace s národnými kópiami a čo sa teda udieje s nimi. No a teraz dám možnosť spravodajcovi, pánovi Kojojovi, aby to možno ešte nejako uzavrel. ďakujem, pani predsednička. Na záver chcem poďakovať vám a všetkým kolegom za otázky a pripomienky. Teším sa na spoluprácu. Ďakujem komisii že sa s nami vie stretnúť na technické úrovni, že by sme prešli cez tieto návrhy. Myslím si, že to bude veľmi užitočné. A naozaj dúfam, že si že zdieľame e, bezpečnosť ako prioritu, SIS je kľúčový pre bezpečnosť našich občanov a naozaj dúfam, že všetci tieňoví spravodajcovia dokážu podporiť túto myšlienku Mali by sme e, sa snažiť dosiahnuť dohodu s radou do konca tohto roku a už to zbytočne nenaťahovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Koeliu. A ešte chcem všetkých upozorniť na to, že je to naplánované tak, že obaja spravodajcovia predložia návrh svojej správy vo výbore LIBE na konci júna. Čiže rozhodnutie bude prijaté až e, počas estonského predsedníctva, ako to už zaznelo, teda najskôr. Ďalší bod na programe začne až o 11.45, takže prosím, nech sa páči, môžete si dať kávu, vodu alebo niečo iné, ale prosím, vráťte sa aj na ďalší bod programu.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

colleagues, we will now continue our... Dobre, budeme teda pokračovať v schôdzi. A e, srdečne vítam páni Melin Boniči. Bonici? Boniči? Boniči, dobre. E, veľvyslankyňa stála zástupkyňa Malty. EÚ. Som veľmi rada, že ste tu dnes s nami, aby ste e, nám mohli podať informácie o zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci v 27. Eh, 28. marca. Čo sa týka praktické organizácie tohto bodu, najprv teda dostane slovo pani veľvyslankyňa a mm, máte tak 10 minút približne, ale samozrejme, koľko času budete potrebovať, toľko dostanete, potom dostane slovo komisia a potom si teda otvoríme e, rozpravu Takže začneme priamo. Nech sa páči, pani či máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážené poslankyne a poslanci, vážené kolegyne a kolegovia. Dobrý deň. Ako viete, začiatkom tohto týždňa sme mali zasadnutie Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci. Vnútro zasadalo 27. marca v pondelok, predsedal malcký minister pre vnútro a národnú bezpečnosť Carmelo Abela. A mm, spravodlivosť sa konala 28. marca. Tomu predsedal malcký minister pre spravodlivosť, kultúru a lokálnu správu Owen Boniči. Na začiatku e, sme venovali niekoľko slov tradickým utalostiam z Londýna minulý týždeň a opäť sa ukázala potreba bojovať proti terorizmu jednotne so všetkými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. Tento útok samozrejme e, nám pripomenul aj tú smutnú spomienku na útoky tu v Bruseli pred rokom, v ten istý deň. Naša práca by mala byť zameraná na to, aby sme maximálne, e, do maximálnej možnej miery zabranili takýmto strašným útokom, aby naši občania mali pocit bezpečnosti. Potom sme začali teda zasadnutie týkajúce sa vnútorných záležitostí a zameriavali sme sa na nasledujúce body. V oblasti migrácie Rada skúmala implementáciu Malckej deklarácie z 3. februára. Tam bolo aj niekoľko opatrení na riešenie migrácie na, cent- teda na stredomorskej trase. Mimoriadnu pozornosť sme počas zasadnutia rady prikladali tomu, aby sme sa zamysleli nad tým, ako môžu členské štáty prispieť efektívnej e, implementácii tejto deklarácie. Na nešťastie ešte stále príliš veľa ľudí prichádza o život v stredozemnom mori a, a keďže sa blíži jar, e, rizika sa ešte zvyšujú. Preto musíme naďalej pracovať spolu s našimi zahraničnými a medzinárodnými partnermi na riešení situácie, samozrejme rešpektujúc aj základné práva vo všetkých prípadoch. To je absolútne samozrejme Prioritné aktivity, ktoré sú naznačené v Malckej deklarácii a zohľadené v implementácii, v tom implementačnom pláne sa týkajú rôznych aspektov a vynakladáme maximálne úsilie na to, aby sme realizovali paralelnú implementáciu. E, ide najmä o budovanie kapacít, e, povražných hliadok, zlepšenie podmienok pre migrantov v centrách a pomoc tým, ktorí sa chcú vrátiť do svojich krajín prostredníctvom asistovaných dobrovoľných návratov, je tam boj proti kriminálnym gengom, je tam pomoc e, komunitám, aby sa mohli rozvíjať, aby ľudia mali alternatívne zdroje príjmu a nemuseli sa teda utiekať k pašovaniu. A je tiež samozrejme, že regionálny prístup aby sa zabránilo nejakomu presovaniu trás, aby sa posilnila regionálna spolupráca. Samozrejme sú tam aj určité problémy a veľa bude závisieť od toho, aká bude situácia v Líbii. E, nie sme naivní, ale zároveň e, musíme teda urobiť všetko, čo je v našich silách. Rada pre vnútorné záležitosti dostala tiež informácie o samite vo Valete a, a, a spoločnom akčnom pláne, ktorý tam bol prijatý. Samit vo Valete bol v novembri 2015. Zasadnutie vyšších e, e, e úradníkov e, sa konal pred mesiacom v Malc, na Malte, aby sa teda zhodnotil pokrok e, na tomto spoločnom valeckom pláne, aby sa nastavila cesta vpred. Implementácia odporúčaní, na ktorých sa dohodli e, títo zástupcovia, bude teraz pokračovať e, prosím som regionálnych dialogov, teda rabatský proces, kartumský proces a ďalej sa to bude e, preskúmovať na nadchádzajúcej schodzi týchto vysokých predstaviteľov počas prvého trimestra roku 2018 a bude sa to konať v Etiópii hostovskou krajinou bude Etiópia. Čo sa týka relokácií, rada diskutovala aj o implementácii rozhodnutí o relokácii. E, naozaj máme ešte pred sebou kus práce, je dôležité koordinovať čo najviac naše úsilie, aby sme toho naozaj včas dokázali urobiť čo najviac. Hlavný odkaz je, že je nevyhnutné, aby sme implementovali prijaté záväzky, Taliansko a Grécko stále ešte potrebujú pod, neustálu podporu. Je na čase posilniť e, implementáciu a teda vyzývame členské štáty, aby tak urobili. E, pokiaľ ide o zahraničnú politiku, tam e, ministri diskutovali o oznámení komisie zo začiatku marca. Je jasné, že je potrebné mať efektívnejšiu politiku návratov, majúc na pamäti potrebu konať na úrovni EÚ v úzkej koordinácii mm, medzi dotknutými. Diskusia sa sledila na dva aspekty, teda externá stránka, spolupráca s tretimi krajinami pri readmisiách a interná stránka e, zabezpečiť, aby nám postupy a systémy nemarili návraty a aby sa tieto systémy nezneužívali. Reforma CAS bola ďalším bodom na programe. Tam e, dostali ministri správu pokroku. My ako predsedníctvo e, preberáme tento balík ako vysokú prioritu. Okrem iného je aj Dublinské nariadenie, tak ako ho e, žiadala Európska rada v novembri minulého roku na svojom zasadnutí, budujúc takisto na úsilí slovenského predsedníctva. E, pokračujeme v procese e, zameranom na nájdenie kompromisu pri efektívnej aplikácii princípov zodpovednosti a solidarity. Čo sa týka návrhu vytvoriť Európsku úniu, Európsku agentúru pre azyl. Ako viete, pokračujú rokovania s parlamentom a dúfame, že dohodu dosiahneme čo najskôr. Predsedníctvo samozrejme bude pokračovať vo svojom úsilí posunúť prácu v, na čo najviac e, rozpracovaných návrhoch. Takisto tu, sú tu systémy, Eh, riadenia hraníc, ku ktorým sa dostali informácie. Sme najmä radi, že medziinstitucionálne rokovania o eh, systéme entry-exit už prebiehajú a dúfame, že sa do júna dosiahne dohoda tak, ako to žiadala Európska rada. Teraz eh, pristúpim k časti spravodlivosť. Ako som povedala, to sa konalo na nasledujúci deň a boli prediskutované následujúce body. K dodávke digitálneho obsahu ministri spravodlivosti odprezentovali správu o napredovaní a počiarkli e, súčasný stav, budovujúc na politických usmerneniach a výsledkoch, ktoré sa dosiahli minulý rok. Rozličné aspekty tohto návrhu sa riešili v klastroch na odbornej úrovni. Napredovanie sa pozorovalo e, v rozličných prvkoch, napríklad kritéria konformity, pravidla o dodávke digitálneho obsahu služby, opravné prostriedky v prípade zlyhania, opravné prostriedky v prípade nedostatku konformity. Podľa nášho názoru je toto veľmi dôležitý návrh, ktorý prispeje do rýchleho rastu digitálneho vnútroeurópskeho trhu a bude to na prospech aj spotrebiteľov, aj e, firm, firiem. Napríklad eliminujúc kľúčové bariéry k, ku kontraktom. Neistoty, ktorým čelia mnohí spotrebitelia, sa týmto odstránia. A nielen spotrebitelia, ale aj firmy, pretože tieto rozdiely vyplývajú z rozdielov právnych noriem v členských štátoch. Komisia bude sledovať túto tematiku a prikladajúci jej veľkú dôležitosť. Čo sa týka boja proti finančným zločinom a financovaniu terorizmu, ministri dostali správu o napredovaní k smernici o praní špinavých peňazí pochádzajúcich z trestnej činnosti a o vzájomnom uznávaní eh, konfiškovacích príkazov v decembri 2016 v kontexte akčného plánu zintenzívniť boj proti financovaniu terorizmu sa použili aj tieto príkazy na zaistenie a konfiškáciu. Boj proti terorizmu zostáva eh, hlavnou témou aj bezpečnosť našich občanov. Napredovanie sa pozorovalo aj pri boji proti praniu špinavých peňazí pochádzajúcich trestnej činnosti a návrhy na vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie konfiškáciu. Toto je komplexná téma, dlhšia a zásadnejšia. Bude si vyžadovať viac času. Oba návrhy by, nás mohli, by nám mohli pomôcť riešiť terorizmus z inej perspektívy. Dúfajme, že instrumentárium komisie sa bude dostatočné na vysporiadanie sa s financovaním terorizmu. Ďalší bod na našom programe zasadnutia Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci boli navrátilci z teroristických bojov. To je ďalší obrovský problém, ktorý riešia mnohé členské štáty EÚ. Politické alternatívy sa diskutovali na základe návrhov koordinátorov proti terorizmu CTC, takisto z perspektívy e, spravodlivosť v oblasti trestnoprávnych vecí. Cez obed sa hovorilo o téme nahlasovateľov nekalých skutočností, tzv. E, bielých vrán. Biele vrany zohrávajú dôležitú úlohu v demokratickej spoločnosti tým, že pomáhajú odkrývať e, ne, nekalé a protizákonné skutočnosti týkajúce sa korupcie a podvodov. Európsky parlament odprezentoval svoju správu k tejto téme. Komisia odštartovala verejné pripomienkové konanie a konzultácie cieľom počas obeda Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci bol Cieľom bolo e, poskytnúť predbežné názory pre ministrov na túto tému. A napokon neformálne diskusie o nariadení o stanovení Európskej prokuratúry boli témou. Ako všetci e, viete, možno si pamätáte, že na začiatku tohto mesiaca diskutovala o tejto téme Európska rada a otvorila cestu vpred k zvýšenej, zintenzívnenej spolupráci, aby sa Európska prokuratúra ustanovila. Rada by som však zdôraznila, že toto stretnutie sa neudialo v rámci rady, keďže návrh nariadenia a práca v rade je dočasne pozastavená. Bolo to iba neformálne stretnutie. My za predsedníctvo sme pristupnili túto možnosť, umožnili sme ju a tejto chvíli nebudem hovoriť o podrobnostiach. Tieto neformálne diskusie, ktoré sa konali v útorok, slúžili ako možnosť zabezpečiť, aby každý bol si plne vedomý ďalších krokov a aby sa umožnila koordinácia. Za predsedníctvo budeme naďalej poskytovať fórum pre ďalšiu diskusiu. Ďakujem. Ďakujem vám, pani Boniči, za to, že ste nám poskytli všetky tieto informácie o rozličných témach týkajúcich sa spravodlivosti a vnútorných vecí a že ste nám pripomenuli opäť raz, že pri bezpečnosti a migrácii Existuje aj externá dimenzia, hoci my to veľmi dobre vieme v, v ale musíme naďalej spolupracovať, aby sme nachádzali riešenia a nekoncentrovali sa len na naše interné možnosti. Tu v Libe však hovoríme o interných možnostiach, práve preto máme e, zástupcov e, komisie medzi nami z DG e, Just a DG Home, Home a preto dostane slovo pán Fonseca Mariel. Možno, že nám povie ešte niečo viac e, v súvislosti s oblasťou spravodlivosti. Vážená pani predsednička, e, po tomto veľmi podrobnom výpočte pani Boniči už nemám veľmi tomu, čo dodať. Môžem len potvrdiť, že ak môžem začať poslednou otázkou, diskusie, neformálne diskusie. Všetci vieme, že post, tento postup je zásadný pri takej dôležitej téme aj podľa patričných článkov zmluvy. Ide tou správnou cestou a e, dúfame, že sa môžeme spolahnúť na komisiu, aby sme sa čo najskôr dopracovali k dobrému výsledku, ale samozrejme E, tento proces nezačne skôr ako budúci týždeň a to je veľmi dobrý odhad a to závisí od členských štátov, ktoré podpíšu tento list, takže to je všetko z mojej strany, ale som optimista. A čo sa týka tých ďalších bodov Rady vnútra spravodlivosti, môžem len potvrdiť toľko, že na orientačnej diskusii, ktorú sme mali na podstate a reakciu trestného práva v e, kybernetickom priestore. Mali sme holistickú diskusiu, ktorá spojila v podstate všetky body diskusie. Ministri hovorili otvorene a prepojili e, rôzne otázky, ochrana údajov, e, z, zabezpečenie dôkazov na internete, inkrypcia, teda kódovanie a môžem potvrdiť, že komisia e, predloží správu po všetkých konzultáciách, ktoré potrebné spraviť, správu na radu v júni. A čo sa týka otázka digitálnych, otázky digitálnych zmluv, tu takisto čakáme, že predsedníctvo zareaguje e, na mm, diskusiu v júni na rade Ja sme presvedčení o tom, že v tejto problematike je potrebné e, zachovať správnu rovnováhu a paralelu. Na jednej strane zohľadňovať potreby podnikateľskej obce e, v rámci jednotného vnútorného trhu a na druhej strane chrániť spotrebiteľov, naozaj chrániť spotrebiteľov v Európe, ale musíme počkať na e, diskusie e, na rade v júni, v rámci, z ktorých vznikne spoločné smerovanie. Čo sa týka tzv. bielých vrán, whistleblowing, viete, že komisia toto vníma ako veľmi dôležitú tému politickú tému a snaží sa nájsť čo najkohrentnejší prístup a spoliehame sa na prácu nielen rady, ale aj parlamentu, tak aby sme e, v priateľných lehotách sa dopracovali k výsledku. Ďakujem pekne. Thanks a lot and regarding looking for... Veľmi pekne ďakujem. Tešíme sa na dobrú spoluprácu s parlamentom aby si odviedol svoju prácu náležitým spôsobom. Myslím si, že parlament v ostatnom čase ukázal, že sme my tí, ktorí veľmi tvrdo pracujú, veľmi rýchlo pracujú a niekedy nám chýba takýto duch spolupráce e, z iných strán, od iných aktérov. E, nech sa páči. Teraz dostáva slovo pani Grauf z komisie DG Home. Ďakujem veľmi pekne. Nemám e, veľmi čo dodať k tej vynikajúcej správe, ktorú odprezentovalo malské predsedníctvo. Hádam len dve veci. Komisia bola si vedomá potreby zintenzívniť úsilia pri relokáciách. Je to pre nás závažná téma a mali by sme v nej napredovať. A takisto by som chcela spomenúť, že komisia informovala o tejto misii aj US. Mali sme stretnutia cez o Twitteri, Facebooku a Google. Takisto tam bolo malské predsedníctvo a estonské predsedníctvo prítomné a z tohto budeme vychádzať aj mm, keď budú ďalšie stretnutia s predstaviteľmi na vysokej úrovni v lete a takisto ďalšie dôležité, ďalšie dôležité aktéry budú opovedomení. Ďakujeme, hovorí pani predsedajúca, za tieto informácie. E, kolegyne, kolegovia, nech sa páči, Videla som, že dvaja sa hlásia o slovo. Prvý dostane slovo pán Koelio. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Veľmi pekne ďakujem za eh, prezentáciu eh, malckej veľvyslankyne, čo sa týka Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci. Eh, musím za seba povedať, že som trošku sklamaný v dvoch veciach a hovorím to za parlament. Prvá vec. V záverečnom rozhodnutí rada hovorí, že treba napredovať čo najintenzívnejšie v tejto tematike do konca júna. Musím vám povedať, že od začiatku som dúfal, že sa to udeje počas malského predsedníctva a že sa dovrší tento spis, táto tematika sa uzavrie. Nielen preto, lebo si myslím, že malská vláda je veľkou podporovateľkou tejto tematiky, ale aj preto, že je tu vzájomné porozumenie medzi aktérmi. A som teda sklamaný, pretože ak tomu správne rozumiem, a opravte ma, ak sa mýlim, vzdali sme to. Rada jednoducho sa vzdáva myšlienky, že môžeme završiť túto zložku, túto tematickú zložku do konca malského predsedníctva. Opravte ma, ak sa milím. Druhá vec, v ktorej som trošku sklamaný, je spôsob, akým rada odobrila záväzky inštitúcií z oči voči ETIASu a systému Entry-Exit. Rada hovorí, že by sme mali mať dohodu, a to do konca júna, že treba sa zainteresovať, do, do práce treba zainteresovať aj Európsky parlament. Ak vychádza rada z tohto pri systéme ETS, Hovoríme tu o systémoch, ktoré sa dajú e, spustiť až do roku, po roku 2020. Prečo musíme už teraz e, priniesť riešenia? Podľa mňa preto, lebo SIS, o ktorom sme práve e, skončili rozpravu, pred pár minútami tu boli tri e, návrhy. SIS má najlepšiu databázu, tá už funguje a podľa mňa práve na túto databázu by sa mala rada zamerať a túto odobriť. Odpovede na istých bezpečnostných úrovniach by mali postupovať následovne. Poprvé SIS a potom nástroje, ktoré majú prísť do platnosti o 2 roky, o 3 roky a tak ďalej. Takže som trošku sklamaný, že rada zjavne dáva prioritu týmto dvom a ďalším databázam. Poľko z mojej strany. Ďakujem pekne, pán Koelio, za vaše poznámky, za vaše otázky. Miriam Dali sa teraz hlási. Ďakujem pekne, ďakujem pani veľvyslankyňa. E, ja by som sa chcela sústrediť na dve témy. Imigrácia. Veľvyslankyňa sa vyjadrila k tejto téme, hovoriac, že hlavná, hlavný smer je implementácia tzv. malckej deklarácie a že štáty majú prispieť k ďalšej implementácii. Dôraz na prácu s medzinárodnými partnermi a záujem tohto výboru o to, čo sa deje na úrovni medzinárodnej, medzinárodnej inštitúcii Treba povedať, že sa tu zaregistrovala odpoveď, že čas je úplne zásadný v tejto veci a že by sme mm, mali zabrániť ďalším tragédiám v stredozemnom mori, ktoré môžu prísť v lete, len čo sa počasie trošku zlepší. A máme už koniec marca, Nemáme veľa času. Hovorili sme o tejto téme celé mesiace a ja viem, že malcké predsedníctvo robí maximum v tejto téme, ale javí sa to tak, že rada nie je až taká dychtivá, aby e, sa tieto veci urobili. Pán Abela, ktorého som citovala predtým, povedal, že implementácia relokácie takmer neexistuje v praxi. Povedal, že treba urobiť oveľa viac, pri relokácii, ale vy ste povedali, že je čas zintenzívniť implementáciu. Čo bráni členským štátom implementovať niečo, čo sami eh, chcú, Taliansko a Grécko chcú implementovať v praxi relokáciu. Čo im bráni? Veď je to len kvapka v mori toho, čomu čelíme. Ako sa rada vysporiadava s touto situáciou? Dá sa, že neexistuje naozajstný ťah na bránku, aby tento problém sa odstránil. Zdá sa, že sa problém len odklada z jedného roka na druhý. Je to situácia, ktorá ma naozaj znepokojuje. A ďalšia otázka. Jedna z vecí na rade bolo, bola falošné cestovné dokumenty. Rada prijala závery k akčnému plánu, ktorými by sa malo reagovať na tento typ e, podvodov a závery rady sa sústreďujú na dôležitosť bezpečnejších dokumentov, zabezpečenejších dokumentov, väčšiu, väčšie využívanie databáz a e, sústreďuje sa aj na zmenu právneho rámca. Kolegovia spomenuli, že sme tu dopoludne hovorili o, o Schengenskom informačnom systéme SIS, o článku 36, kde sa tiež hovorí o tom, ako kontrolovať falošné dokumenty, cestovné doklady. Čiže tieto témy sa diskutujú v rade a sú to témy izolované od systému SIS. Ako zabezpečiť, aby sa tieto veci neprekrývali, aby sme nerobili ich zdvojene. Ďakujem. Ďakujeme, Miriam. A teraz slovo dostane pán Dupré. Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. S veľkým záujmom som počúval a správu predsedníctva rady a mám pocit, že posledná rada pre vnútro a spravodlivosť prebehla e, v takej veľmi pozitívnej, nadšenej nálade priam ja. Som čítal v tlači určité informácie po Rade pre vnútra spravodlivosť. No dočítal som sa, že poprvé Rakúsko požiadalo, aby nemuselo sa povinne zúčastňovať fázy relokalizácie, ktorá v podstate je principiálne povinná pre všetky členské štáty. Dočítal som sa, že Vyšehradská štvorka spravila oznámenie, v ktorom uvádza, že neprichádza do úvahy, aby Vyšehradská štvorka sa podriadila diktatúre a vydieraniu. To som čítal v tlači. Eh, to písali novinári po zasadnutí rady, takže asi nebola tá, správa, tá, tá atmosféra taká neutrálna, ako ste to vypovedali. Takže pýtam sa, čo chce robiť komisia a rada v tomto prípade. To je takisto zodpovednosť rady a je tu zodpovednosť komisie. Komisia hovorí, že určite použije právomoci, ktoré má podľa zmluv. To znamená, ak by komisia vedela odpovedať, chcel by som to počuť, čo mi odpovie. Po druhé, Takisto ma veľmi prekvapili informácie v tom duchu, že maďarský parlament schválil zákon, ktorý systematicky uväzňuje žiadateľov o azyl. Diskutovali ste o tom na rade? Vôbec vás trápilo to, či toto všetko je v súlade s ustanoveniami a s európskymi hodnotami? A komisia, ktorá je zástankyňou zmluv a strážkyňou zmluv, plánuje niečo v tejto veci spraviť? Ďakujem pekne. Monsieur, merci beaucoup, monsieur. Ďakujem pekne, pán Depre. Rada by som dodala možno, že ešte ďalšiu otázku a poznámku. Poznámka. 28 členských štátov tvrdí, že by radi pomohli tzv. skutočným utečencom, ale sú proti neregulárnym migrantom. Eh, na jednej strane neposilňujú spoluprácu s určitými organizáciami, aby sa nezvýšil počet presídlení, ale ja to vnímam tak, že to nie je úplne pravda, ako to vnímajú oni. Ale konkrétna otázka sa týka dekodovania, kódovania, dekodovania. Tento týždeň sme videli že je kódovanie a dekodovanie potrebné, tzv. end-to-end encryption, nie len pre podniky, ale aj pre súkromné osoby. A nechceme tu zavádzať nejaké zadné dvierka, nejaké backdoor, ale komunikácia medzi jednou a druhou osobou, na to ja nie som úplná odborníčka, ale poprosím radu a komisiu, ako by sa to technicky dalo zabezpečiť ako by sa dala táto komunikácia zakodovať tak, aby nebolo možné zneužiť nejakými zadnými dvierkami technickými niekedy neskôr tieto súkromné posolstva, správy a komunikácie. Čo sa týka ETIAS, mám e, ešte drobnú otázku. Pokiaľ viem, členské štáty ešte stále pripravujú systém PNR, zoznamy cestujúcich. Vidíte nejakú šancu, že ak sa poponáhľame s rozhodnutím o ETIAS, Koľko potrvá, kým sa systém dá do praxe? Máte nejaké konkrétne predstavy v členských štátoch? A teraz dostane slovo priamo pani veľvyslankyňa, pani Boniči. Ďakujem vám, pokúsim sa zareagovať na niektoré z týchto otázok a samozrejme komisia je vítaná e, potom nadviazať, pokračovať. Najprv odpoviem na otázku o EASO. Áno, povedala som, čím skôr. Dúfame, že to bude dokonca ešte skôr ako v júni. Takže máme ešte väčšie nádeje, než sa tu povedalo, ale e, nechcem to nejako uhranúť, pokaziť. E, dúfame v spoluprácu aj poslankyň a poslancov tejto miestnosti. A Je tu otázka k ETIASu, k systému Entry-Exit. Entry-Exit, ako som povedala, rokujeme o tom teraz. Máme politické trialógy, začali sa minulý týždeň, je tam veľa odbornej práce, ktorá musí najprv sa vykonať, prejsť. Dúfame, že sa nám podarí uzavrieť v súlade s tým, čo od nás žiada Európska rada do konca júna. Čo sa týka ETIASu, dúfame, že získame stanovisko rady do konca júna. ETIAS, ako viete, je oveľa komplikovanejší a dúfame, že sa nám to podarí. Zároveň pracujeme na SIS, ako ste povedali. Dnes do poludnia sme hovorili o tom, ako sa dá zintenzívniť a zrýchliť práca na SIS. E, je to existujúci systém, nie je to systém, ktorý treba ešte len vybudovať. Je tu ešte veľa otázok, ktoré, na ktoré treba odpovedať. Takže treba naozaj začať e, čím skôr využívať nástroje, ktoré sú ešte, e, ktoré sú už v používaní. K téme malckého vyhlásenia, malckej deklarácie e, odpoviem v malčtine. Mnoho práce sa vykonalo Predtým, než bol summit na Malte, kým prebehli prípravné práce. A ide tu o to, ako naložiť s implementáciou, s presadzovaním v praxi. Máme na to akčný plán. Pravidelne sa stretávame so všetkými aktérmi, ktorí sú do tohto zapojení. Zajtra ráno o 8.00 mám jeden, jedno z takýchto stretnutí a takisto EPCR, jedna, jedna z takýchto platformiem. A okrem iných inštitúcií a členských štátov aj my spolu s e, medzinárodnými organizáciami, e, európskymi agentúrami, ktoré sú tam prítomné, sa zapájame do tejto práce. Všetci majú úlohu do presad- v presadení tohto plánu v praxi. Ako každý vie, je tu krehká, citlivá situácia, pretože v tomto zavisíme trošku od Líbie, ale odviedla sa slušná práca, urobili sa projekty, schválili sa projekty zo strany komisie, ktoré sa v praxi uplatňa e- e- medzinárodnými organizáciami UNHCR, e IOM. Sú to veľmi silní partnery v tejto práci pre nás? Láda, pero ahna... Ale tak či tak treba monitorovať implementáciu pravidelne a jednoducho napredovať. E, školenie a e, prípravu libyských pohraničných hliadok to sa už urobilo a posúvame sa na praktickejšiu úroveň školení. Ide tu o to, aby sa vytvorila situácia, kedy si môžu sami ochrániť svoje brehy, svoje hranice pobrežné a spolupracujeme aj s rôznymi komunitami pobržnými žijúcimi v Líbii a na juhu Líbie, e, treba mať na pamäti že pašovanie a prevádzactvo sa stali ako keby priemyselným odvetvím v týchto krajinách, sektorom. A preto treba podať pomocnú ruku týmto komunitám, aby mohli žiť iným spôsobom. Takisto sa tu spomenuli relokácie. E, diskusie prebiehali cez obed o tejto téme. Malckí ministri, boli tu komisári a v súčinnosti napísali členským štátom EÚ o tom, ako bude pokračovať implementácia a rozhodnutia, ktoré sa prijali vedno a ako sa pohneme ďalej s implementáciou, pretože inak naša dôveryhodnosť bude naštrbená, ak teraz sa nepohneme o krok ďalej, smerom k praxi. Pozbudzujúce na tom bolo, že mnohé členské štáty a asociované štáty pridružené videli, že implementácia v praxi v teréne je potrebná a zaviazali sa, že do septembra v praxi mnohé kroky aj urobia. Čo znamená, že by sme boli v dohodnutom časovom rámci. Odviedla sa tu práca. Tento proces je ťažký, to je pravda, pretože nie každý má nárok na presídlenie, na relokáciu a treba vykonať eh, odborné kroky, aby sa ozrejmilo, kto má nárok na relokáciu. Tak či tak, sú tu sľuby, sú tu záväzky verejne vyslovene a ľudia, ktorí potrebujú relokáciu, hádam do konca septembra, sa dosiahnu mnohé požiadavky ktoré zatiaľ vysia, tak povediať, zo vzduchu. Pani Dali sa vyjadrila aj k podvodom. Cestovné doklady, falošné cestovné doklady. Áno, tento, tieto procesy sú oddelené. Sú oddelené, máme tu dva návrhy, dva oddelené návrhy, ale sú, súvisia, ako ste celkom správne povedali, a preto treba naozaj postupovať obozretne a zabezpečiť, aby tieto dva procesy boli v súčinnosti a aby sme e, sa neprekrývali, čo sa týka efektívnosti a zdrojov, aby sa nezdvojovali veci. E, mnohí povedali, že v tomto sektore treba odviezť ešte veľa práce a nemali by sme duplikovať e, zdroje. Kratučko vás preruším. Chcem len povedať, že tlmočníci by nám možno mohli poskytnúť ešte 10 minút. Ďakujem pekne za vašu podporu. Nie je to problém. Myslím si, že som už povedala e, väčšinu, čo som chcela povedať a posledné minúty nechávam komisii. Ďakujem pekne, čo sa týka vašej otázky, pán Dupre. E, samozrejme naviažem na kolegov z DG Home, pretože to sú otázky, ktoré sa týkajú azylu a migrácie. Môžem vás uistiť, že čo sa týka spravodlivosti, tak ako asi viete, my naďalej v podstate uplatňujeme ochranu základných ľudských práv a presadzujeme to vo všetkých legislatívnych aktivitách. Ale čo sa týka pani Sipol, vaša otázka ohľadom e, kódovania Komisárka Jourová na rade hovorila o veľkej výzve, ktorú predstavujú otázky kodovania nie len end-to-end z technologického pohľadu, ale aj pre všetkým toho, aby sme našli správnu rovnahu bezpečnosťou a ochranou súkromia. Pani Jourová je dnes vo Washingtone. Diskutujeme aj s americkými partnermi túto otázku ochrany súkromia a bezpečnosti. Ide o to, že odteraz viac menej sme presvedčení, máme istotu, čo sa týka otázky elektronických dôkazov, pretože v júnovej správe máme dostatok e, vecí na to, aby sme vyriešili obe otázky. Na jednej strane zabezpečiť dobrú právnu pomoc a dobré nástroje a na druhej strane, ako nájsť správnu jurisdikciu eh, a rozhodné právo v, v priestore cloudu. Eh, samozrejme, čo sa týka kodovania, dekodovania, to sú, tie témy ešte nie sú tak eh, ďaleko. Máme pracovnú skupinu, sú tam poskytovateľia služieb. Pán Vajrač predložil veľmi konkrétne návrhy. Ak sa pýtate mňa, v junovej správe sa hovorí o, o v podstate možnosti voľnej ruky členských štátov. E, môžem slúbiť iba, že spravíme čo je v našich silách, ale uvedomujeme si, že otázka kodovania, dekodovania prináša svoje problémy a je zložitá. A k tým ďalším otázkam to nechám odpovedať kolegov z DG Home. Takže, pani Grau, chcete k tomu niečo dodať? Ja by som chcela len veľmi stručne zareagovať na otázku relokácií. Áno, Pán Hoseka už odpovedal na otázku kodovania. Čo sa týka relokácií, áno, čakáme do konca septembra, ako prebehne implementácia. Tlačíme členské štáty, aby posilnili implementáciu, aby sa do nej pustili, začali. A potom v septembri vyhodnotíme situáciu a vtedy zistíme a vtedy rozhodneme, čo spravíme ďalej. Čo sa týka tej ďalšej témy, o ktorej ste hovorili, Maďarsko, komisia hovorila s Maďarskou členským štátom o tejto legislatíve a zastupca komisie bol tento týždeň v Maďarsku. Ešte zatiaľ nevieme detaily, ale o tom diskutujeme, ale si som vám nepovedala nič nové. Ďakujem pekne. Vždy je Dobre, mať ďalšiu diskusiu. Obávam sa, že do určitej miery som pani Boniči prerušila, ale Eh, viac menej všetky otázky boli zodpovedané. Vidím, že už nemá čo momentálne dodať. Takže končím, mám dopoludnejšie rokovanie. Tí z vás, ktorí nevyrážate okamžite na cestu domov, nezabudnite, že popoludnejšie stretnutie je o 14.00 na tom istom mieste. Ďakujem.